Zdržala sa schválené. 932 za, proti, zdržal sa. Musíme si to preveriť. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz prejdeme ku kompromisu 39 za, proti zdržala sa schválená. Kompromis 40 za, proti zdržal sa schválené. 268 za, proti zdržal sa schválené. Kompromis 41 za, proti zdržal sa schválené. Kompromis 42 za, proti zdržal sa schválené. 929 za, proti zdržal sa schválené. Inta 15 za, proti zdržal sa za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 43 za, proti, zdržal sa, schválené. Bač 3 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa, zamietnuté. A Teraz dve, pardon, druhá časť. Dobre, takže druhá časť za, proti, zdržal sa schválené. 279 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 280 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Buď 7 za, proti, zdržal sa, schválené. A teraz odôvodnenia 4 za, proti, zdržal sa, schválené. 5 za, proti, zdržal sa, preveríme. Odvodnenie 5. Od, končím hlasovanie. Schválené. Číslo 6 za, proti zdržal sa schválené, 7 za, proti zdržal sa zamietnuté, 8 za, proti zdržal sa schválené. Kompromis 2 za, proti zdržal sa schválené. Kompromis 3 za, proti zdržal sa schválené. 14 za, proti zdržal sa. Preveríme elektronicky. Je to 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 9, 13 za, proti, zdržal sa. Osemdesiat percent výboru nehlasovalo, takže si to preveríme. DV 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz Inta 3 za, proti, zdržal sa schválené. Inta 4 za, proti, zdržal sa schválené. A teraz citácie. Inta 1 za, proti, schválené. 2 za, proti, zdržal, prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa schválené. 4, 9, 4 za, proti zdržal sa schválené. 3 za, proti zdržal sa schválené. 9 3 za, proti zdržal sa schválené. Takže sme to už aj prešli hlasovanie o, e, v pozmenenom, o pozmenenom znení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a prijaté 42 hlasmi ku trom. A teraz bod 9. A to je téma e, vytvorenia e, rámca pre priame zahraničné investície do EÚ. Pán Van Orden, ako spravodajca, chcete niečo povedať? ale pani Mekiny by chcela niečo povedať. Ďakujem. Mám niekoľko poznámok k hlasovaniu EPP. Sladom na zmeny v poslednej chvíle, hovorí pani Andri Kiene, kompromis 5. Hlasujte prosím nie. A 103 tiež nie. To sú zmeny v našom hlasovacom zozname na poslednú chvíľu. Ďakujem, toľko som chcela povedať. Ďakujem veľmi pekne. Sú ešte nejaké ďalšie pripomienky? Ešte nejaké ďalšie hlasovacie zoznamy, ktoré treba upraviť? Dobre, takže potom navrhujem, aby sme pokračovali. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa, schválená. A prejdeme až k Pozmenujúci návrh 7. Za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. Šesťdesiatdva. Za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. 159 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Osemdesiat dvojka teraz, áno, za, proti, zdržal sa, schválená. 83 za, proti, zdržal sa schválené, 84 za, proti, zdržal sa schválené, 85 za, proti, zdržal sa, e, preveríme. 85 elektronicky, nech sa páči. Schválené. 87 za, proti, zdržal sa. Ja si myslím, že schválené. Dobre, preveríme 87. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Takmer schválené. 88 za, proti, zdržal sa. To musíme tiež preveriť. Končím, teda otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. So now we go to 90. Tak 90. E, Zamietnuté. 93, 94 za proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz poďme ďalej. 101 Schaffhauser za, proti, zamietnuté. 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 106 za, proti, zamietnuté. 104 za, proti, zdržali sa, prijaté. 103 si ideme overiť. Pán predseda, nebol predsa kompromis 5 prijatý? Nie, prepačte. Takže, vy ste boli proti? Takže 103. Hlasovanie sa skončilo a toto bolo prijaté. Čiže 104 a 102. No Aha, čiže toto vlastne vypadlo. Je to platné. Takže poďme k 102. Lalonde a Rike. Za, proti, zdržali sa. Hm, schválené. Kompromis 6. Za, proti, zdržali sa. Schválené. Potom 141 za, proti, zdržali sa schválené. 142 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 143 za, proti, zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, schválené. 146 za, proti, zamietnuté. 147 za, proti, zdržali sa prijaté. 148 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 149 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 150 za, proti, zdržali sa. Ešte si to ideme overiť. Hlasovanie sa skončilo, takže e, prijaté. 151 zamietnuté. 152 za, proti, zdržali sa, prijaté. 153 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 156 e, je stiah, sa stiahol, čo je zrušené, 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 154 za, proti, zdržali sa schválené. 158 za, proti, schválené, e, pardon, odmietnuté. 164 a 165 za, proti, zdržali sa Schválené. Osmička. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 168. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Deviatka. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 169. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 173, 5, 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 100 177 za, proti, prijaté. 178 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 180 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz 12 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 185 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 182 za, proti, zdržali sa, prijaté. 183 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz 186. Pán Schaffhauser za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 187. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 188 za, proti, zdržali sa prijaté. 190 za, proti, zdržali sa prijaté. 193 za, proti, zdržali sa prijaté. 194 za, proti, zdržali sa prijaté. 195 za, proti, zdržali sa. Ideme si to overiť. Čiže 195, hlasujeme o 195. -ke. Hlasovanie sa skončilo. Prijaté. Teraz 169. 196 Schaffhauser. In favor. Pardon, 196 zamietnuté, 198 za, proti. Zamietnuté, 197 prijaté, 199 za, proti, zdržali sa prijaté. 200 za, proti, zamietnuté. 201 za, proti, prijaté. 202 za, proti, e, prijaté. 203 za, proti, zdržali sa, prijaté. Takže overíme si 203. Hlasovanie sa skončilo. A toto bolo zamietnuté. 204 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 205 za, proti, zdržali sa prijaté. Chcete si skontrolovať 205? -ku? Mm, za, proti, zdržali sa. Takže toto si overíme. 13. Hlasujeme o 13. Hlasovanie sa skončilo. Prijaté. Tesnou väčšinou. 14. Za, proti, zdržali sa prijaté. 17 za, proti, zdržali sa prijaté. 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 20 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 21 za, proti, zdržali sa. Overíme si 21. Takže hlasujeme. Hlasovanie sa skončilo. Zamietnuté. 22 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 23 za, proti, zdržali sa prijaté. 24 za, proti, zdržali sa. 24 si overíme. Hlasujeme. Hlasovanie sa skončilo. Čiže 30 a 29 proti. 30 za 29 proti. Takže 27 za. Proti zdržali sa. Takže ten Peter Levo návrh si ešte skontrolujeme. Hlasujte, prosím. Takže Peter Le bol skontrolovaný a je to pozitívne. 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz 30 za, proti, zdržali sa. Musíme si to znova skontrolovať. 30. Takže teraz ideme prekontrolovať pána Adaktusona. Hlasujte, prosím, hlasovanie sa skončilo a bolo to zamietnuté jedným hlasom. Je tu Lars? Nie. Nehovorte mu, že bol takto prelustrovaný. Teraz pán Schaffhauser 31 zamietnuté, 34 zamietnuté, kompromis 1 za, A čiže my sme 34 neprijali, takže, e, pardon, 35 skontrolujeme si pána Epitidejosa. Zamietnuté, 37 za, proti, zdržali sa prijaté. 39 za. Čiže to platí stále. 39 za, proti, zdržali sa. 39 si overíme. Koniec hlasovania. Zamietnuté. A to jedným hlasom. Kompromis 1 za, proti. Zdržali sa prijaté. 41 e, za, proti, zamietnuté. 47 za, proti, prijaté. 49 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa. Takže 51 si skontrolujeme. Tretíkrát už Peter Leho skontrolujem. Koniec hlasovania. Takže 42 a 16. Alois pri každom hlasovaní si čoraz viac populárnejším. 52. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 50 za, proti, zdržali sa. Ešte si to skontrolujeme, tú 50. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 54 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 55 za, proti, zdržali sa prijaté. 57 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 58 za, proti, zdržali sa, prijaté. 59 zamietnuté. 61 za, proti, zdržali sa, prijaté. 62 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pardon, pardon, 63 je to, hovorí pán predseda. Kompromis 2. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 68. Schaffhauser. Zamietnuté. 70-71. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. E, dvojka. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Teraz ideme k 72 na 72. Za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. Takže hlasujte, prosím. Hlasovanie sa skončilo. Prijaté. Schaffhauser. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Chcete si overiť 73? 74 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 75 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Takže prosím, overíme si teraz 75. -ku. Close. Hlasovanie sa skončilo. Zamietnuté. A to bolo jasné, ja som to už odtiaľ to videl. 76 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 78 za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz ideme elektronicky hlasovať o návrhu celého stanoviska. Nech sa páči, hlasujte. One, all on board, 49 to 5. Čiže 49 za, proti 5, prijaté. We come Teraz e, dohovor medzi Európskou úniou. Um, Pán spravodajca, chcete niečo k tomu povedať? Čiže uzavretie rámcovej dohody medzi EU a členskými štátmi na jednej strane a Austrálii na strane druhej. Takže hlasujte, prosím. We work first on the concept. No, first we do this. Že najprv táto správa. E, Dva kolegové chýbajú. Čiže jeden nám kolega chýba. Hlasovali všetci, takže 55 za, proti traja. Teraz e, jedenáctka. Uh, Sprievodné uznesenie o súhlase s uzavretím rámcovej smluvy medzi EÚ. Chce nám povedať niečo pán e, Milan Mon k tomuto? Tak e, poďme teda hlasovať. 24 za, proti, zdržali sa um, prijaté. 26 prijaté, 25 za, proti, zdržali sa toto si overíme, túto 25, takže nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. 20, e, pardon, 33 za, proti, zdržali sa prijaté. 34 za, proti, zdržali sa prijaté. 35, 36 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 39 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 38 za, proti, zdržali sa. Ja by som povedala, že to bolo prijaté. 38, bolo to prijaté? Áno. 39 za, proti, zdržali sa, prijaté. 40 za, proti, zdržali sa, prijaté. Takže 40 si ešte overujeme. Pán podpredseda Vistizen. Hlasovanie sa skončilo a to bolo jasne prijaté. 45 do za, proti, zdržali sa zamietnuté. 41 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 42 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 43 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 4, pardon, 53 za, zdržali sa prijaté. 48 za, proti, zdržali sa a toto si musíme uh, overiť. Pán Tanok. Hlasovanie sa skončilo. Zamietnuté. 49 epitideos za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Potom 50 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 54 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 4, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5, 44, za, proti, zdržali sa, prijaté. 50, pardon, 61, zamietnuté. Teraz úvodné ustanovenia. Číslo 3. Za, proti, zdržali sa prijaté. 4. Za, proti, zdržali sa prijaté. 5. Za, proti, zdržali sa prijaté. Šestka za, proti, zdržali sa zamietnuté. Sedmička za, proti, zdržali sa prijaté. Po, ústny pozmeňujúci návrh za, proti, zdržali sa prijaté. Osmička za, proti, zdržali sa prijaté. Deviatka za, proti, zdržali sa prijaté. Desiatka za, proti, zdržali sa prijaté. Jedenáctka za, proti, zdržali sa prijaté. Dvanáctka za, prijaté. Teraz 13. Za, proti, zdržali sa prijaté. 14. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 1. Za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz pozmeňovací návrh číslo 17. Za, proti, zdržali sa. Toto si overíme. Charles Tenok. A takže toto bolo prijaté 37 hlasov za. 18 e, za, proti, zdržali sa prijaté. 18 za, proti, zdržali sa prijaté. Takže poďme si 19 overiť, pretože je tu istý dojem. Mm, hlasujte, prosím. Hlasovanie je uzavreté. Bolo to prijaté. Teraz 20 za, proti, zdržali sa prijaté. 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. 22 proti, za, teda za, proti, prijaté. 23 za, proti, zdržali sa. Tano, pán Tanok teraz zaznamenal 5 krát víťazstvo za sebou. Teraz citácie. Jednotka za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Takže teraz ideme elektronicky hlasovať. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 54 ku 2. Blahoželám spravodajcovi. Bod 12 protokol k dohode o partnerstve a spolupráci, ktorá zriaduje partnerstvo medzi Európskym spoločenstvami eh, a Uzbekistanom, aby sa zohľadnila mm, pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii. Spravodajca je pán Radoš. Chce nám pán spravodajca niečo viac povedať? Nie je tu. Takže môžeme hneď postúpiť k hlasovaniu elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Môžeme ho uzavrieť. A je to prijaté 51 ku 3. Posledné hlasovanie bod 13, e, rámcová dohoda medzi EÚ a členskými štátmi na jednej strane a na druhej strane e, Korejskou republikou, aby sa zohľadnil vstup e, Chorvátska do EÚ. Pani Saifi je spravodajkňa. Chcete nám niečo povedať? Nie, škoda. Takže môžeme potom postúpiť k hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. A je to prijaté 57 ku 3. Ďakujem, kolegovia. Prebrali sme všetko hlasovanie za 10 minút, menej ako sme očakávali. pani už je na ceste, teraz e, by bolo pekné, keby niektorí z vás tu ostali. We... Oh, Right, dear colleagues. Vážení kolegovia, dámy a páni, je presne 10 hodín. Je nám e, veľkou cťou a potešením e, asi pre nás všetkých, že môžeme e, privítať iné Riksens Rider, ktorá je ministerka zahraničných vecí Norska že ju môžeme privítať v našom výbore. Pamätám si, že váš predchodca bol v tomto výbore a je potešením vždy, keď e, môžeme si vymeniať názory so zastupcami norskej vlády, ktorá je taká aktívna v mnohých e, globálnych a regionálnych e, témach. Nemusím vám veľa hovoriť o našej úzkej bilaterálnej spolupráci. Myslím si, že mm, ťažko by mohla byť porovnateľná krajina v EÚ, ku ktorej máme tak blízko, ako je Norsko v témach spolupráce OCSP a spoločnej obranej zahraničnej politike a vo veciach klimatických zmien a zahraničnej politiky Norsko sa vždy um, zosúladilo s našimi stanoviskami, napríklad vo veci Ruska. Dnes máme viacero tém, ktoré máme prediskutovať a kolegovia určite radi si vypočujú niečo o tom, ako Norsko naďalej plánuje zohrávať svoju aktívnu úlohu v politike Arktíde a vieme, že geopolitická váha Arktídy stále rastie. Tiež by sme si radi niečo vypočuli o spolupráci s Norskom v zemepisnej oblasti okolo EÚ, teda Západný Balkán a mierový proces na Blízkom východe alebo Severná Afrika. Takže teraz e, pani Sorajda máte slovo a je to potešenie, že ste tu s nami. So... Ďakujem pekne za pozvanie. Bola som e, v tejto miestnosti niekedy predtým, ale vtedy som len bola publikom a tiež e, keď som ja bola predsedníčka e, výboru pre zahraničné veci v parlamente, sme pravidelne chodili sem do vášho parlamentu, ako ste e, povedali v 94. keď sme hlasovali proti členstvu, tak sme sa snažili odtedy jedno z najintegrovanejších e, nečlenských štátov do EÚ a to tiež súvisí s dohodou. Myslím si, že sme jediný štát, e, ktorý dvakrát e, odmietol členstvo aj v 72. a 94. No nikdy sme neodmietli európsku spoluprácu, takže sme um, už je prepojené aj čo sa týka hodnot, aj čo sa týka zemepisu. E, Náš bezpečnosť a prosperita sú prepojené a európske výzvy, ako jasne vidíme, sú tiež norskými výzvami. E, naša e, nová vládna platforma e, to pekne zhrňa a hovorí, že norská zahraničná politika začína v Európe. Ja aj kolegovia často navštevujem Brusel a niekedy niekoľkokrát za mesiac a príkladom našej dobrej spolupráce je, že keď tu sedíme a hovoríme, tak máme 20 štátnych tajomníkov z norskej vlády niekde inde v tejto budove a oni majú zasadnutia s eh, poslancami, teda štátni tajomníci z Norska. Dovolte mi uviezť eh, pár pripomienok eh, tam, čo ma zem dnes privádza. Za posledné 10 ročia Norsko a partneri v medzinárodnom spoločenstve investovali značné diplomatické osudy a zdroje, aby sme pomohli dosiahnuť trvalý mier na Blízkom východe a po dohode zo sme eh, mali aktívny styčný výbor a my sme predsedom tohto výboru od 1993. spoliehame sa na úzkú spoluprácu aj s regionálnymi hráčmi, aj z EÚ a eh, preto je opäť eh, výborné, že Rika Mogherini nás bude hostiť na toto jarné zasadnutie a mm, budeme teda konať zasadnutie dnes, e, ktoré cieľom bude dohodnúť sa na strategické opatrenia, ktoré e, ďalej posilnia palestinské inštitúcie a tiež e, posilnia demokratický vývoj, hlavne v Gaze, kde teraz tá situácia je tesne. Dúfame, že to pripraví pôdu na pokračovanie politických e, e, rokovaní. E, neprebiehajú priame rozhovory za posledné 4 roky, musíme ich obnoviť a tiež musíme položiť základy, aby mohli pokračovať. Keď sme sa stretli na mimoriadnom zasadnutí 21. januára v Bruseli, to bolo prvé zasadnutie medzi Izraelčanmi a Palestíncami od eh, vyhlásenia USA, že presunú svoje veľvyslanectvo do Jeruzalemu a eh, úroveň účasti a konstruktívna atmosféra, ktorú má eh, toto zasadnutie, ukazuje, že to je veľmi relevantný mechanizmus a je to jeden z malých mechanizmov, ktoré mám teraz, aby sme zabezpečili, že zúčastnené strany a donory z medzinárodného spoločenstva si môžu sadnúť za ten stôl a našim cieľom je dosiahnuť e, vyjednané riešenie pri dvoch štátoch. Hlavným e, účelom e, táto je dosiahnuť pokrok v teréne a podporovať ekonomický rozvoj a posilňovať palestinské inštitúcie. HLHC je jediné medzinárodné fórum, kde sa obaja partnerí zúčastňujú a majú dialog s darcami aj s medzinárodným spoločenstvom. Tento týždeň e, sírsky konflikt vstúpil do 8. roku trvania e, a situácia v východnej Hota e, nám pripomínala, že táto vojna ešte neskončila. A ako vieme, Bezpečnostná rada musí pracovať na udržateľnom eh, humanitnom prímeri, ktoré kľúčo, aby sa evakuovali zradení, ale tiež, aby sa chránili civili. Keď eh, bol porazený ISIS vojenský, mám však obavy kvôli eskalácii napätia za posledné mesiace a aj v severozápadnej časti Sýrie Internacionalizácia konfliktu je znepakujúci vývoj a situácia v Afríne a vedlibe je stiesnená a po tureckej ofenzíve sú tieto podmienky nepredvidateľné a neisté. Ako vieme, humanitárne potreby v Sýrii sú obrovské. 13,1 milióna ľudí potrebuje humanitnú pomoc v Sýrii a 5,5 milióna uteklo ako utečenci za posledných 8 eh, rokov Norsko poskytlo skoro 1 miliardu eur eh, do sírskej krízy a na konferencii 2016 sme sa zavzali poskytnúť tiež milión humanitnej pomoci v nasledujúcich rokoch. Takže len v roku 2018 poskytneme asi 225 miliónov eur Sýrii a susedným štátom. Našimi prioritami sú humanitná pomoc a eh, školstvo a hlavne, aby zasiahlo e, dievčatá a ženy. Posilňujeme silno e, mediácie z OSN na tiež stojíme za L, aby e, nevyjazala e, príspevky na rekonstrukciu v Sýrii, pokiaľ nebude mať e, dôryhodný politický proces na ceste. Keď e, prejdeme do Severoafrického sahlu, tak máme e, tam narastajúcu norskú stopu v tom regióne a um, spolupracujeme úzko s Tuniskom, Mali, Nigerom a um, minulý mesiac sme otvorili veľvyslanectvo v Bamako. Terajšia situácia v Líbii a Mali má destabilizujúci efekt na tento región a bezpečnosť v Severnej Afrike a v Saheli je, ako všetci vieme, dôležitá pre európsku bezpečnosť boj proti um, extrémizmu a cezhraničným a zločinským sieťam a obchodu s ľuďmi e, potrebuje stabilitu a spoluprácu. Mier je kľúčový pre udržateľný rozvoj a investície do súkromnej sféry aj tvorbu pracovných miest, čo je obrovský faktor v mnohých týchto štátoch tohoto regiónu. Budeme podporovať e, e, spoločné sily G5 pre Sahel s budovaním novej kapacity v rámci medzinárodného práva a tiež budeme um, naďalej sa angažovať NUSMA s um, nadnárodnou rotáciou vojenských uh, um, lietadiel, kde sa Norsko zúčastňuje a podporujeme uh, vodcovskú lov, ktorú EU prevzala v tomto regióne. Kríza a konflikt na Prahu Európy zvyšuje migráciu do Európy a my ako štát sme súčasťou európskej migračnej reakcie e, na dráme spolupráce e, v šengenskom priestore. E, chceme hľadať trvalé riešenia a zabezpečiť rešpektovanie medzinárodných noriem a záväzkov a preto globálny kompakt pre migráciu ostáva prioritou. Tiež vítame spoločnú pracovnú skupinu, aby sa navracali migranti do krajín pôdu, aby sa chránili tí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. Musíme rozhodne konať, aby sme zvládali tie záchytné centra v Libii a potrebujeme prácu eh, Trastového fondu EÚ. Jeho projekty musia nasmerovať eh, prioritnú pomoc najzraniteľnejším eh, skupinám a splnenie štandardov OECD a DAC e, sú predpoklady pre naše financovanie. Norsko ponúklo, že presídli e, utečencov v 2018 roku a 300 z nich bude evakovaných z Líby a to bude robiť v úzkej spolupráci s UNHCR. Teraz poďme na Západný Balkán. Vidíme, že migračná kríza z roku 2015 jasne odhaľuje inštitučné a ďalšie slabé stránky v Západnom Balkáne. Oni e, majú značné sociálne-ekonomické výzvy a tiež nám to pripomína, že sme prepojení. Stabilita a prosperita v Západnom Balkáne je dôležitá pre Európu a existencia napätia a politickej krízy sa môže ľahko e, prekračovať cez hranice. A Potrebujeme tu silný európsky záväzok a e, dokument stratégií EU je dôležitý a Norsko súhlasí s prioritou tohto dokumentu. Ja si cením úlohu Európskeho parlamentu e, voči Západnom Balkánu a e, tie správy o pokroku konkrétnych štátov budeme čítať tiež so záujmom mimo tohoto výboru. Myslím, že aj e, kolega z Kosova tu bude, čo vám dá príležitosť diskutovať o vzťahoch medzi EU a Kosovom. Európska integrácia v Západnom Balkánu je kľúčová aj pre samotný región, aj pre budúcu bezpečnosť a blahobyt e, celej Európy. A e, Norsko tam zohráva aktívnu podpornú lohu a v 2018 sme sa rozhodli zhodne byť náš program E, bilaterálnej pomoci západnom Balkánu na 213 miliónov eur a právny štát, e, bezpečnosť e, a zmierenie a rozvoj vidieka sú kľúčové priority a tiež podporujeme rozvoj infraštruktúry vzhľadom na naše značné angažovanie v Západnom Balkóne a e, ďalšie zameranie sa na priority, myslíme, že to je ešte väčší priestor na spoluprácu a e, teraz e, preskočím zo západného Balkánu k Arktide. Arktida je e, veľká časť nášho štátu, ktoré má asi 10 norského obyvateľstva. Tam ľudia žijú a zakladajú si rodiny a podniky a mnoho ľudí si Arktidu predstavuje ako ľadové miesto, ale tam ľudia aj žijú. Arktida je téma, ktorá sa týka celej Európy. Ako sa mení rýchlo svet, tak Arktida sa mení ešte rýchlejšia. E, osobitne klimatické zmeny sú znepokajúce. Aby sme dosiahli s e, právnu rovnováhu medzi e, udržateľným rozvojom a, využívaním zdrojom je kľúčové vedecké hodnotenie a my si ceníme teda lepšie poznanie, ktoré prinášajú vedecké poznatky a e, v tomto regióne je mier, stabilita a medzinárodná spolupráca. Chceme, aby to tak ostalo. Respektovanie medzinárodného práva a námorného práva je kľúčové a je aj normou v tomto regióne. Arktická rada a Barcová spolupráca a spolupráca Balckého mora a severný rozmer naďalej poskytujú otvorené kanály pre komunikáciu. Arktická rada je e, kľúčovým medzinárodným orgánom pre e, riešenie arktických tém a zo strany Norska budeme podporovať e, pre EÚ štatút stáleho pozorovateľa v Arktickej rade. Bereme na vedomie silný záujem, ktorý prejavil Európsky parlament za posledné roky a že váš výbor to zapracoval do stratégie EÚ a zredenie e, fóra arktických e, účastníkov je tiež e, dôležité opatrenie. My tam máme spoločnú hranicu s Ruskou federáciou. Pre nás Rusko je globálny hráč, ale aj sused. Ako susedia pôjdeme bilaterálnu spoluprácu v praktických témach vzájomných záujmov a je to rozsiahly súbor e, tém, e, ktorý majú spoluprácu, a to v rybolove, vrátane e, udržateľného rozvoja stavu tresky v Barencovom mori, aj v oblasti záchrany a vyhľadávania obetí nešťastí. Je tam dôležitý úzky osobný kontakt medzi ľuďmi a zároveň my predsedzujeme naše hodnoty a máme obavy z autorít humanitárneho vývoja v e, Rusku, e, hlavne vo e, veci občianskej spoločnosti a ľudských práv. A my tieto obavy vyjadrujeme na bilaterálnych aj medzinárodných forách. My vyzývame Rusko, aby odpadalo na otázky z Ruska a v reakcii ruského porušovania ľudských práv a opatrenia Norska mm, sú v súlade s opatreniami EÚ. A mm, balík podpory eh, Ukrajine teraz eh, okrem mm, podpory reformného úsilia EÚ poskytuje tiež eh, humanitnú pomoc a naďalej budeme podporovať týchto bilaterálne a ekonomicky. A teraz pár slov k Brexitu. Brexit eh, nezmení vzťahy EÚ z Norska a to často eh, opakujem aj v Norsku a uvedomujeme si, že naše vzťahy ostanú rovnaké ako predtým. Ceníme si to, že Európsky eh, parlament posilňuje a zúrazňuje EFTA a dohodu EFTA a vaša úloha v Brexite je dôležitá a my chceme zachovať e, e, úzke kontakty a kľúčom je dohoda EA. Táto dáva prístup na spoločný trh a rovnaký regulačný rámec e, ako aj členským štátom a nadalej poskytuje stabilný a predvateľný rámec vzťahov Norska s ostatnými členskými štátmi prostredníctvom EA a norských grantov e, dáme e, dlhodobé príspevky e, pre integráciu EÚ a prehlbujeme a zmierňujeme rozdiely medzi štátmi EÚ. My spolupracujeme a preto tieto štáty nie sú tretími krajinami v tomto procese, ale Brexit zmení právny ramec pre našu spoluprácu so Spojeným kráľovstvom. Dohoda, ktorá bola dosiahnutá medzi vyjednávačmi Barnierom a Davisom, je pozitívnym rozvojom a e, riadne e, stiahnutie a e, nový rámec pre budúce partnerstvo je dôležité pre EU, Spojené kráľovstvo aj Norsko. A posledný príspevok sa týka každodenného každej práce výborov pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. E, správne bolo poznamenané, že EÚ a Spodné kráľovstvo e, majú e, podobné hrozby, čo vyžaduje neprerušenú spoluprácu v obrane a zahraničných veciach. Táto spolupráca tiež musí zahrňať Norsko a štáty EA. Ako EÚ mm, rozvíja svoju spoločnú bezpečnostnú obrannú politiku, musíme pokračovať v úzkých konzultáciách so štátmi s podobným zmyšľaním vítame, že e, chceme zvýšiť našu kapacitu pre riešenie týchto víziev a e, toto e, je v záujme Norska, aby sme spolupracovali úzko s EÚ a s členskými štátmi v tejto oblasti. V tejto súvislosti je kľúčové nájsť dobré dielbu práce medzi EÚ a NATO. A z hľadiska NATO Spolupráca e, medzi, teraz medzi EÚ a NATO je lepšia ako predtým a to je pozitívny rozvoj. A na záver, my chceme úzky a hlboký vzťah s EÚ. My, Norsko a EÚ, budeme musieť zvládať veľké výzvy v Európe, vo svete, v našom susedstve, ako najbližší priatelia a susedia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka, za vaše slova. A teraz nastal čas na diskusiu. Takú dobrú polhodinku. Chcem vás informovať, že dnes do poludnia rozšírené je predsedníctvo nášho výboru sa rozhodlo navšiť vašu krajinu v auguste bude to e, misia AFETu a bezpečnosti a obrany. Pôjdeme do Osla a potom až ďalej na sever a zameriame sa najmä na bezpečnostnú spoluprácu. Všetci kolegovia tu, ktorí pracujú na Brexite a myslím si, že väčšina z nás je nejako zapojená do Brexitu, neviete si predstaviť, ako často používame spojenie norský model, ktorý Žiaľ, Británia nechce nasledovať, ale je to ich rozhodnutie. Máme tu mnoho tém, mnoho kolegov by sa chcelo vyjadriť. Michal Gala za EPP bude prvý. Ďakujem veľmi pekne, srdečne vás vítam v našom výbore. Ak by som nevedel, že, EU nie, že Norsko nie je v EÚ, tak by som na základe vašeho obsahu mohol povedať, že ste lepší členovia ako EÚ, než skutoční členovia, niektorí skutoční členovia. Pokiaľ ide o Brexit, tak sa zdá, že ste spokojní s našim postojom a uvedomujeme si, že Norsko sa pozerá so záujmom na to, E, e, aby e, ste sa nedostali do situácie, že s Britániou sa zaobchádza lepšie ako s vami, ktorí síce nie ste v EÚ, ale ste v spoločnom hospodárskom priestore. A ja si myslím, že to je vec, na ktorú nezabudneme a určite sa nemusíte obávať, že by ste sa dostali do nevýhodnejšej situácie ako UK. Toľko k optike a teraz spolupráca s Ruskom. Keď si pozrieme spoluprácu s e, Arktickou radou dnes a v minulosti, aký je váš názor? Myslíte si, že Rusko chce využiť Arktickú radu na to, aby ukázala, že business as usual, všetko ako vždy, alebo e, bude agresívnejšie a pri Arktickej rade v samotnom regióne dochádza k militer, vojenskej prítomnosti, vojenskému posilneniu. Ako to vnímate? A čo robia? Majú samozrejme právo byť na Špicbergoch e, na vedecké účely. Máte pocit, že to, čo tam robia, je len vedecký výskum? Alebo myslíte si, že sú tam nejaké spravodajské aktivity, z ktorých by sme, sa, z ktorých by sme mali mať strach? A pokiaľ ide o bilaterálne vzťahy, Mali ste pred dvomi rokmi, myslím, takú situáciu, že utečenci prichádzali na bicykloch z Ruska a vstupovali potom do Kirkenesu. Máte nejakú dohodu s Rusmi na to, aby sa takýmto situáciám zabránilo, takýmto nie veľmi priateľským javom, alebo len sledujete, či by sa to mohlo zopakovať? Ďakujem. Michal Gala, chcete hneď odpovedať? Zoberiete najprv niekoľko otázok, dobre. Takže SAD, pán Kán. Ďakujem. Vítajte, pani ministerka, medzi nami. Ja som strávil dosť veľa času vo vašej krajine, keď som bol mladší. Chcem sa spýtať, vy ste už vy ste už hovorili s našim ministrom zahraničných vecí a hovorili ste aj o Brexite s ním. Aký máte názor? Ja som bol prekvapený, touto situáciou, ktorú považujem za katastrofu, ale tá je strašná. Myslíte si, že vstup UK do hospodárskeho priestoru by bol správny? A chcem sa spýtať, či vediete rokovania s našim ministrom zahraničných vecí. Myslím, že vôbec nemá jasno, pokiaľ ide o Brexit. A potom ešte ministri spravodlivosti. Vy ste hovorili o komplexnom usporiadaní zahraničných politik na celom svete. A čo si myslíte o tých vyjadreniach Ako ovplyvnilo norskú politiku e, to, čo sa stalo počas teroristického útoku Breivika v Norsku? A nakoniec k otázke Mnohí Nóri sa na mňa obrácajú s otázkami, ktoré sa týkajú ktoré sa týkajú ktoré sa týkajú, ktoré sa týkajú, ktoré sa týkajú manželstie medzi príbuznými. E, mnohí nori sa na mňa obracajú s touto témou, zrejme je to veľký problém v Norsku, tieto manželstva medzi príbuznými. A chcem sa spýtať, či vaša vláda príjme nejaké rozhodnutie alebo pracuje na rozhodnutí, ktoré sa týka týchto sobašov medzi blízkymi príbuznými. Ďakujem. Pani ministerka, vítajte v Európskom parlamente. Vítajte na tomto rokovaní AFETu. My samozrejme so záujmom sledujeme úlohu Norska pri, v spolupráci s EÚ, ako aj v oblasti bezpečnostnej obrannej politiky. Boli tu viacerí norskí predstavitelia, chodia často. A tejto problematike sa vlastne venujeme neustále. Chcem zablahoželať tomu, ako Norsko vystupuje v spolupráci s nami v mnohých oblastiach a myslím si, že v súčasnej debate o spolupráci medzi EÚ a NATO v oblasti obrany a bezpečnosti je mimoriadne dôležité e, verovať sa aj tým otázkam, ktoré naznačilo Norsko, najmä po Varšavskom samite. Moja otázka sa týka témy, o ktorej tu už hovoril kolega Galer, ale chcela by som ísť troška ďalej a chcela by som sa spýtať na militarizáciu nielen Arktiky, ale aj Kaliningradu a E, klesajúce nádeje, naše klesajúce nádeje na mierové riešenie alebo budúcnosť Baltského mora. Vidíme totiž, čo sa deje po, anex, po anektovaní Krymu a Kaliningrad je ďalšia takáto oblasť a e, vyvoláva to veľké obavy. A potom aj otázka Blízkeho východu je dôležitá ako vnímate, aký je váš názor na možnosti e, realizácie rezolúcie 2401 OSN, aby došlo k rýchlemu zastaveniu bojov v Sýrii. Poznáme váš veľmi vašu veľmi pozitívnu, významnú úlohu v stred, blízkovýchodnom mierovom po, procese. Preto by ma zaujímali aj vaše názory na aspekt vzdelávania v Palestíne a e, váš názor na tú potrebu oboznámiť sa so školskými osnovami e, tohto územia, aby sa vylúčila možnosť e, glorifikácie mladých džihadistov. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité. Ďakujem. Ďakujem, pani Fortiga. A za zelených, pán Valero. Ďakujem. Ja by som rada hovorila po švedsky s mojou kolegyňou e, z Norska, takže budem hovoriť po švedsky. A teraz mám otázku, ktorá sa týka Arktídy. Je to presne ako ste povedali v a súvisí to so, so zmenami klímy, ktoré majú katastrofálne dopady na tých, čo žijeme na severe, ale aj na zvyšok sveta. Možno, že to bude mať ešte väčší dopad na tie ostatné časti sveta. Teraz sme v situácii, že Norsko má tu na severe ropu a e, ťažba e, hĺbke je to, čo sa spochybňuje, v hĺbke mora je to, čo sa spochybňuje. Je to veľmi drahé, veľmi nebezpečné a viem, že súd prijal rozhodnutie, kde e, vláda vyhrala súboj s organizáciou, s jednou organizáciou, ktorá E, podala žalobu na e, hlbokomorskú ťažbu ropy. A čo sa deje teraz? Aby sme zachránili Arktídu, musíme zabezpečiť, aby ropa ostala tam, kde v súčasnosti je. E, vieme aj o štúdii uskutočnenej v Norsku, ktorá ukazuje, že každý Nor vlastne hovorí, že ropa má vlastne zostať tam, kde je Takže aký je momentálny vývoj, pokiaľ ide o ťažbu ropy v Ar- na Arktíde, e, najmä vzhľadom na možný významný dopad, ktorý to môže mať. Videli sme to v zálive a je takmer nemožné, alebo Mexický záliv, a je takmer nemožné zastaviť katastrofu, keď k nej už dojde. Som rada, že ste spomenuli ďalšiu situáciu, a to je Afri v Sýrii, a vidíme, čo sa tam deje. A EÚ bola pozoruhodne ticho. EÚ a jej členské štáty pozoruhodne ticho. Vidíme tu zapojenie e, členského štátu NATO a myslím si, že je tu aj veľa hoaxov. Nikto nič nehovorí, nikto neodsudzuje situáciu neodsudzujú to, čo robí Turecko. A Norsko má tú takú pružnejšiu pozíciu, môže sa vyjadrovať inak ako my ostatní. Takže ja by som chcela vedieť, že čo hovorí Norsko na túto situáciu a čo plánuje urobiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pani Valero. Ešte dva ďalší rečníci. To je náš bývalý predseda E, nášho výboru, pán Elmar Brux z Nemecka. Ďakujem veľmi pekne, rád vás znovu stretávam. Pamätám si na naše diskusie z pár rokov v Oslo. Mám otázku bezpečnostnej politike a Brexitu. E, z UK musíme nájsť spoločnú reč v oblasti bezpečnostnej politiky, najmä po PESCO. A najmä ako by sme dokázali UK e, pozvať k účasti na misiách, projektoch a podobne. Chcel by som vedieť, akým spôsobom to vnímate vy, pretože aj vy máte podobné situácie a síce ako členský štát NATO sa môže zúčastniť takýchto vecí a možno máte návrhy, ako k tomu pristupovať. Je jasné, že sa nemôžete zúčastňovať na riadení, ale akým spôsobom si predstavujete zapojenie? Je to mimoriadne dôležité a pokiaľ viem, váš premiér povedal pred pár týždňami, že my rokujeme o Brexite, tak Británia nechce plniť e, záväzky, ktoré už plní Norsko pri vstupe na vnútorný trh a že rokovania vedú k lepším podmienkam, než má Norsko. A to bola veľmi trefná, veľmi dobrá pripomienka, a aspekt, na ktorý nesmieme zabudnúť. Ďakujem veľmi pekne, Elmar a pán Peterle zo Slovenska. Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Aj ďakujem pani ministerka za vaše jasné priateľské slova. Chcem vám povedať, že nedávno som sa spýtal politického kolegu z krajiny, ktorá je bližšie k Bruselu než Norsko, aký je postoj v jeho krajine k Ukrajine. A on povedal, Alois, to je veľmi ďaleko od nás. A ja sa veľmi teším, že Nor- od Norska, z Norska nie je ďaleko k ničomu, ani e, k Balkánu, že aj to je vo vašom e, hľadáčiku. Veľmi ma teší táto pozornosť a rovnako ste povedali, že si vážite hodnoty a geografiu. To ma teší. Veľmi by som si želal, aby aj niekto iný dokázal povedať takéto slova. Ďakujem. Ďakujem, kolegovia. Pani ministerka, ste pripravená? na tieto otázky. Je, uh, hovoril som o možnosti navštevy, mal som možnosť navštíviť sily NATO v Litve pred niekoľkými týždňami. Je to nemecká jednotka a boli tam aj norskí vojaci. A je to dôkaz vynikajúcej spolupráce. A ďakujeme vám naozaj za túto vynikajúcu spoluprácu. E, Norska e, a NATO. Ale ako kolegovia práve povedali, keď vás počúvam, tak sa zdá, že Norsko je lepším členom EÚ ako niektoré členské štáty. Takže nech sa páči. Ďakujem. Pokúsim sa zodpovedať na čo najväčší počet vašich otázok. V prvom rade vás chcem privítať. Teším sa, že budete v Norsku v auguste a že vás tam budem môcť privítať. Je to veľmi dobrý čas na návštevu severu. Myslím si, že budete mať veľmi peknú cestu. A ja som aj spokojná tým, ako naša krajina funguje v NATO a ako máme dobrú spoluprácu s takými krajinami ako napríklad Litva. Tam sme bok po boku a tak to robíme už 10 ročia v medzinárodných operáciách. A to je niečo aj, čo prehlbuje našu spoluprácu. A ja si myslím, že k tomu sa vrátim, už to povedal Elmar Brock, ale ja si myslím, že v tejto oblasti vidíme, že keď Európska únia posilňuje svoje úsilie napríklad v PESCO a zvyšuje náklad, výdavky na obranu, tak Znamená to len lepšie sa starať o našu vlastnú bezpečnosť, ale to našu znamená spoločnú. My tu predsa sme jeden pre druhého. O tom je na to. Tie hodnoty, ktoré nás spájajú a keby sme nemali tieto hodnoty, je veľmi nepravdepodobné, že by sme posielali našich vojakov do medzinárodných e, operácií spôsobom, ako to robíme, aby sme sa navzájom chránili. Takže je to podľa mňa poznámka, ktorú treba urobiť na adresu hodnot. Tak prvá otázka, prvé otázky pána Galera k Brexitu, ako aj k Arktickej rade. Môj dojem je taký, že spolupráca v Arktickej rade funguje dobre so všetkými krajinami a všetkými pozorovateľmi. A je to tak stále, aj v čase po roku 2014 a myslím, že sa musíme usilovať, aby to tak bolo. Boli diskusie, či by sme nemali tam riešiť aj nejaké závažnejšie bezpečnostné otázky. Ja by som vystrihala predtým. Na to máme iné organizácie, ktoré riešia otázky obhajoby, obrany. Pardon. A Arktická rada je miestom pre spoluprácu v regióne, a je to veľmi dôležité pre mnohé krajiny a regióny a preto by mala zostať v takom stave, ako je, lebo funguje. A my potrebujeme organizáciu, kde takéto veci fungujú. Pokiaľ ide o zvýšenú vojenskú činnosť Ruska na severe, tak vidíme dve veci. Jedna je samozrejme znovu otvorenie nových zá- mnohých základní, ktoré boli desaťročia zavreté. Niektoré z nich sú aj na občianské účely, lebo tam je veľmi riedká infraštruktúra. Napríklad, keď chcete spracovať nejaké produkty z mora, potrebujete aj infraštruktúru a iné sú pre vojenské účely. A ďalšia vec, čo vidíme, je zvýšená aktivita a zvýšený vzorec, štruktúra aktivít. V mnohých oblastiach vidíme, nie len na E, severe, ale aj po Balti, agresívnejšie správanie. Vidíme viac preletov, zvýšenú aktivitu na mori a musíme si aj uvedomiť, že to nie sú len vojenské prostriedky. Vidíme viac aj aktivity v oblasti propagandy a rôznych posolstiev. Vidíme tu spravodajskú činnosť, ktorá znepokojuje mnohých Naši spravodajci toto veľmi jasne hovoria už napríklad naposledy 16. marca keď prišli s veľmi úprimným posúdením situácia, povedali, že Rusko a Čína sú tí spravodajskí aktéry, ktorí predstavujú problém pre nás a ďalšie krajiny. Potom bola tu ďalšia otázka Kanasa na e, Mm, UK a vstup do hospodárskeho priestoru. Zatiaľ sme to neriešili, pretože UK sa same nerozhodlo. A keď si vypočujete Terezu Maj a jej prijav z 2. marca, tak jasne povedala, že vnútorný trh a colná únia zostanú čo sú samozrejme dva dôležité predpoklady, preto aby ste mohli byť v európskom hospodárskom priestore. Podľa nás jednotný a vnútorný trh sú dôležité, pretože nám dávajú prístup k domovským trhom takmer pol miliardy ľudí. Je to vstup pre norské podniky a zabezpečuje to predvídateľnosť ekonomickej sily. Je to pre nás životne dôležité. 80 našich vývoz, vývozov smeruje do EÚ. A samozrejme by sme chceli mať istotu, že integrita jednotného trhu zostane zachovaná. Pre nás to znamená veľa a znamená to veľa aj pre ostatné krajiny EAS. Pokiaľ ide o manželstva medzi blízkými príbuznými, tak je to vec, ktorú teraz riešime. Máme to na stole, neprijali sme rozhodnutie, ale prebieha táto diskusia už dlhšie a kam to bude ústiť, to neviem. Je to téma, ktorá vyvoláva veľa, veľkú angažovanosť, nie len v Norsku, ale aj v iných krajinách, kde sa o tomto probléme hovorí. Pokiaľ ide o diskusiu o spolupráci v rámci e, spoločnej e, bezpečnostnej obranej politiky a NATO, tak na to som už čiastočne odpovedala, keď som odpovedala na otázku ruských vojenských činností. A keď ide o riešenie a vykonanie uznesenia Bezpečnostnej rady OSN, tak nie som prekvapená, že je veľmi ťažké implementovať toto, túto rezolúciu, pretože tam musí byť vôľa na, ob, na všetkých zúčastnených, zúčastnených strán. A Zdá sa, že väčšina eh, týchto asociácií eh, bo, mm, hovorí o tom, že veľmi málo eh, evakuácií ohľadom medicínskych služieb bolo teda zrealizovaných a došlo asi k 50 evakuáciám, čo je naozaj málo. A teraz je tam takisto aj mnoho detí, a detí, detí a žien, ktorí vlastne, ktoré vlastne zostali zablokované v týchto koridoroch. Je to naozaj veľmi nemilá situácia a môžeme len žiadať jednotlivé strany, aby e, dodržiavali toto uznesenie, túto rezolúciu, pretože potrebujeme, aby sa vyriešila tá situácia ľudí čo sa týka eh, mierového procesu na Strednom východe a aspektov eh, vzdelávania, na tomto už dlho pracujeme. A teraz eh, prebieha hodnotenie kurikula pre túto oblasť a myslím si, že teraz sme ukončili štvrtý stupeň. teraz nám zostáva ešte 5. až 11. stupeň. Na oboch stranách by sme sa mali zabezpeč- ubezpečiť, aby tie najmenšie deti, tie, ktoré chodia do školy, aby tak mohli urobiť a jednotlivé strany, jednotliví aktéry by Prepačte, nevedela som si spomenúť na slovo podporovať, že by nemali podporovať žiadne nenávistné e, posolstvá či odkazy, pretože ak títo malé deti vyrastajú v, nenáv- v nenávisti a vlastne obracajú sa na seba s tou nenávistnou rečou, tak potom bude naozaj veľmi ťažké e, zaviesť e, trvalý mier v tejto oblasti. Ďalej Jeden zo zaujímavých bodov, ktoré sme, mm, sa tu spomínalo ohľadom arktickej oblasti, je to, že to, čo zasahuje arktickú oblasť, má e, príčinu niekde inde. Ale to, čo má príčinu inde, hneď zasiahne arktickú oblasť. Čiže um, samozrejme sú e, laboratória, kde sa môže robiť výskum a vďaka tomu môžeme predpovedať, čo sa stane v ostatnom, um, na ostatných miestach uh, sveta, keď hovoríme o klimatických zmenách. A ako viete, od roku 1979 my e, naozaj um, robíme výskumy, environmentálne výskumy, ktoré sa týkajú teda zemného plynu a pracujeme v tomto regióne. Je to naozaj veľmi dôležité. Niektoré oblasti dokonca nie sú otvorené pre ťaženie zemného plynu, pretože sú zraniteľné ale keď ťažíme zemný plyn, tak robíme to naozaj bezpečným spôsobom a chceme tak pokračovať. Podľa mňa je dôležité, aby všetko, e, čo robíme, bolo robené bezpečne, hlavne keď hovoríme o neobnoviteľných zdrojoch energie. Musíme sa ubezpečiť, aby nedochádzalo k nehodám a aby e, environmentálna oblasť nebola, um, nebola ohrozená viac, ako je to teda znesiteľné. Ďalej Afrín. Ja som prehovorila, mm, teda mala som politickú reč v parlamente k, asi pred rokom a veľmi jasne som povedala, že sme znepokojení my ako norská vláda e, tý, tými aktivitami, ktoré e, tam rozvíja Turecko. Je veľmi dôležité, aby e, sme pripomenuli všetkým stranám, že existujú isté pravidlá proporcionality a tieto pravidlá treba zohľadňovať. Ehm, mm, a takisto treba aplikovať aj medzinárodné humanitárne právo. A e, takisto aj to, čo robia ostatné krajiny, je dôležité. Vieme, že v tejto oblasti sú isté výzvy a boli tam veľmi dlho. Eh, takisto sú tu obavy o hľadom bezpečnosti, ale všetko treba robiť propočne. A tá eskalácia napätia, ktoré sme zažili, ktorú sme zažili v minulých dňoch, tak toto spôsobuje veľké obavy. Eh, a hlavne posledné 3-4 dní tá eskalácia bola veľmi eh, závažná. Odpoveď Elmarovi. Myslím si, že spolupráca v oblasti zahraničnej politiky pre nás bola vždy dôležitá. A teraz máme nástroje ako PESCO, eh, IDP a snažíme sa zistiť, eh, ako by sme ešte mohli spolupracovať. Eh, už roky pracujeme s Európskou bezpečnostnou agentúrou a sme aktívnym partnerom v tejto spolupráci. Ale takisto by sme chceli nájsť isté cesty, ako by sme sa mohli stať uh, súčasťami niektorých individuálnych projektov v oblasti PESCO. Eh, potrebujeme vedieť, ako sa tieto projekty rozvíjajú a musíme mať jasnú predstavu o tom, ako by táto spolupráca mala vyzerať. Ale toto sme hovorili už aj predtým, ešte predtým, než prišlo preskum. Takže e, samozrejme máme záujem, ale sme veľmi opatrní a uvedomujeme si, že medzi EÚ a NATO by malo byť správne rozdelenie práce. Myslím si, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, že ktoré úlohy môže lepšie urobiť NATO a ktoré EÚ, aby sme eh, vlastne lepšie zabezpečili bezpečnosť. Ďalej, eh, naša účasť na prípravných akciách v hm, obrannom výskume. Um, iba tri krajiny sa na tomto prípravnom, um, na tomto prípravnom prípadnom mm, prípravnom procese podielajú. A chceme sa podielať aj na priemyselnom programe, pretože e, máme mnoho zdrojov, ktoré idú do výskumu a chceme takisto z toho vyťažiť aj nejaké benefity. Zatiaľ na toto ešte nemáme žiadne riešenie, pretože hovoríme individuálne s jednotlivými krajinami a potom aj s komisiou, ako nájsť na toto riešenie. keďže sme partnermi v NDA a v tejto prípravnej činnosti. No a posledný bod. Možno to je komentár, ktorý sa týka Ukrajiny. Rada by som povedala, že my v rámci spolupráce s EÚ a s NATO Mm, sa zameriavame na Ukrajinu a pre nás je to veľmi dôležité, aby sme podporili reformné procesy, aby sme ukázali, že všetko to, čo sa deje v východnej Ukrajine, nie, tak sa to má diať aj uh, cez humanitárnu podporu, ale uh, máme predsa aj spoločné hodnoty. Aj keď v mnohých prípadoch som si všimla, že Ukrajina je už ako si unavená a rezignovala, ale musíme sa ubezpečiť, že ten odkaz e, prechádza veľmi jasne. Ide o porušenie medzinárodného práva, ktorý je treba zaviesť e, reštriktívne opatrenia a musíme podporiť Ukrajinu v tejto ťažkej situácii. Ďakujem. Ďakujem, pani ministerka, hovorí pán predseda. Máte ešte nejaké ďalšie otázky, nejaké poznámky? Nie. Takže mm, v mene nášho výboru mm, pre zahraničné um, mm, záležitosti chcem vám poďakovať za to, že ste medzi nás prišli. Želám vám pekný deň v Bruseli. Bolo to veľmi zaujímavé to, čo ste povedali, ale Uh, uvidíte teda, keď sa vrátite v Bruselu, že či vláda prežila hlasovanie o dôvere alebo nie. Takže e, želám všetko dobre, pokračujte v spolupráci s EÚ. Mali sme tu naozaj veľmi peknú diskusiu a celý výbor vám želá všetko dobré do nadchádzajúcej práce. So, ladies and gentlemen. Takže, drahí kolegovia, budeme pokračovať v našom stretnutí našeho výboru. A teraz by som rád privítal prvého tajomníka ministerstva zahraničných vecí, uh, tak, pardon, pr- prvého podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Kosova, pána Begžeta Pakoliho. Eh, rád by som vás privítal v Európskom parlamente a eh, som veľmi rád, že ste medzi nás prišli. Takisto by som rád privítal pána veľvyslanca, eh, pána Bernarda Nikaja, ktorý prišiel sem medzi nás. Vážený pán minister, na úvod by som rád Viete, že sa zaoberáme zahraničnou politikou, každo, to je naša každodenná práca. Niektorí kolegovia uh, sa zaoberali uh, správami, vypracovali správy a uh, spolupracujeme aj so šiestimi balkánskymi krajinami. Zvlášť Európsky parlament sa nazdáva, že je veľmi dôležitý transformačný proces, ktorý e, prebieha na Balkáne. Európsky parlament um, e, zdôrazňuje, že je potrebný asociačný proces vo všetkých šiestich balkánskych krajinách. E, musíme odpovedať na potreby našich partnerov. Kosovo je partnerom rozširovacieho procesu a podporujeme jeho cestu do EÚ. Vážený pán minister, stratégia pre Západný Balkán, ktorý pred týždňom prezentovala komisia, je podľa mňa silným posolstvom, keďže všetci musíme vyvíjať väčšie úsilie, aby sme mali výsledky v tomto regióne. My sme si s veľkým záujmom vypočuli že ste vstúpili do politiky zo súkromného sektoru a napriek tomu, že niektoré ciele priemyslu a politiky sú iné, predsa len máte záujem o tom, aby e, ste realizovali veci. My e, v, či už v biznise, ale aj v politike máme radi dôveryhodných partnerov. E, Európska únia vás kritizovala, ale vás aj podporovala, čiže Eh, dávam vám teraz slovo, aby ste hovorili o mm, výzvach, ktoré stoja pred vašou krajinou a čo treba urobiť, aby sa veci zlepšili. Niektoré kľúčové oblasti budú vzbudzovať záujem u našich kolegov. Poprvé, konečné eh, kroky k liberalizácii vízového režimu, ďalej demarkačná dohoda s, s Čiernou horou, ďalej opatrenia, boja proti korupcii a ako um, znižovať radikalizáciu vo vašej krajine a spravodlivosť a zmierenie. Uh, a takisto uh, zlepšenie uh, susedného priestoru, dialog, dia, pardon, dialog medzi Belehradom a Prištinom, pardon, Prištinou. Takže je to naozaj veľa tém a Pán minister, dávam vám e, slovo. Ďakujem. Je to naozaj veľká čest pre mňa, že môžem hovoriť pred týmto dôležitým publikom. E, takže e, budem čítať moju môj príhovor, mám niečo po francúzsky, niečo po nemecky a niečo aj po španielsky. Vážení členovia eh, výboru AFET Európskeho parlamentu, som veľmi rád, že mám dnes túto možnosť. Najprv by som rád vyjadril, že som naozaj veľmi vďačný, Kosovo vďačné za to, že um, ho podporujete. Toto je vec, ktorú musíme počerknúť. Budúcnosť Republiky Kosovo je v Európskej únii a po vyhlásení nezávislosti e, európska a antarktická integrácia bola najdôležitejším cieľom našej spoločnosti. Sme hrdí na to, že že ste podporili našu európsku agentu. Naše inštitúcie, naša ústava, naša zákona sú európske. Máme európske hodnoty a tieto sú zakotvené v našej spoločnosti a eh, aj v našej eh, krajine. Takže chceme eh, dodržiavať záväzky Európskej únie. Chceme sa podielať na prácach v a v Bruseli. Mnoho, chcem napríklad množstvo uznesení a ďakujeme aj za vašu prítomnosť e, v teréne. E, všetci členovia aj zastupiteľstiev e, robia dôležitú úlohu a preto si myslíme, že Európska únia je súčasťou príbehu Kosova. Apelujem na vás, aby ste pokračovali v tomto záväzku aby ste e, nám pomáhali, ako aj ostatným štátom v tomto regiónu, nie regiónu, aby sme mohli pokračovať na ceste prosperity západného Balkánu. Teraz v súčasnosti v západnom Balkáne sme na, eh, na zlomovom bode našej ceste do Európskej únie. Eh, pán predseda komisie Juncker podnikol cestu mm, do Západného Balkánu a ukazuje to, že naozaj eh, komisia tu má silný záväzok. Ehm, aj členské štáty posilňujú svoje angažovanie v regióne Bulharské predsedníctvo urobilo zo západného Balkánu eh, pr- prioritou. Budeme mať e, summit balkánskych krajín v Sofii a toto je veľmi dôležité posolstvo, ktoré si radi poču- vypočujú občania eh, západného Balkánu. Že teda tieto krajiny majú dôveryhodnú európsku perspektívu. Musíme povedať, že v Kosove dôveryhodnosť e, je prepojená s liberalizáciou vízového režimu. Rád by som hovoril o liberalizácii víz. Je to naozaj dôležitá téma v európskej agende. Naši občania sú jedinými občany v tomto regióne, ktorí nemohli využiť voľný vízový režim. Ehm, do Európskej. Máme naozaj veľmi entuziastickú um, populáciu mladých, ktoré sú, ktorí sú plní energie a sú vzdelaní. Naozaj pre nich, sa na to, pre nich je to veľmi ťažké, že sa neuplatňuje na nich e, základné právo e, cestovať v EÚ. A je dôležité, aby sme bezodkladne riešili túto situáciu. E, sú tu dve podmienky. Po prvá podmienka ratifikácia demarkačnej dohody s Čiernou e, horou. A toto už čoskoro nastane. Máme, mali sme teda isté interné komplikácie, ale už sa nachádzame na konci e, tejto cesty. Dúfame, že táto dohoda bude ratifikovaná, čiže budeme demarkovať hranicu s Čiernou horou. A s Čiernou horou máme naozaj veľmi dobré vzťahy. Um, ďalej, boj proti organizovanému zločinu a korupcii. Ehm, naozaj sme urobili veľký pokrok E, pretože e, máme nezávislé justičné orgány a vláda e, zabezpečila, že máme dôležité kapacity, aby tieto orgány mohli odvádzať dobre svoju prácu a takisto sme zabezpečili prítomnosť aj európskych úradníkov u nás v teréne. Keď už bude teda ratifikovaná demarkácia, tak budeme mať naozaj dobré dôkazy o našej práci a preto môžeme pokročiť v otázke liberalizácii víz. Vieme, že e, práca v tejto oblasti sa nedá jednoducho urobiť a potom na to zabudnúť, ale musíme pracovať na tom až e, do okamihu nášho prístupenia. Ale v súčasnej situácii máme naozaj dobré výsledky e, na to, aby mohlo dôjsť k liberalizácii vízového režimu. Máme množstvo žiadateľov o Znižili sme e, žiadateľov o azyl a um, uh, legislatíva legislatívne procedúry a o, rámec, legislatívny rámec u, m, mm, za, zabezpečil to, že sa posilnil ten systém, že nebudeme dovolovať ďalšie zvýšenie neregulárnych migrantov. Dúfame, že uh, úzka spolupráca s Európskou komisiou, Európskym parlamentom a radou umožní, že naši členovia sa budú môcť e, pohybovať slobodne po EÚ. Ehm, takže dobre by bolo, keby sme e, zrealizovali tento sen všetkých e, kosovčanov a teda uro, urobili všetko, aby boli na rovnakej úrovni ako ich susedia. Potom integrácia EÚ Kosovo pokračuje s plnením reforiem prostredníctvom e, dohody o stabilizácii a pridružení. E, tento e, rok toto úsilie bude ešte silnejšie prostredníctvom eh, dohody, ktorá umožňuje účasť Kosova v týchto programoch. Nová stratégia komisie pre Západný Balkán obnovila záväzok eh, nielen eh, voči európskym výhľadom celého regionu, ale aj pre posilnenú podporu, aby nám pomohli postupovať pri plnení tohto cieľa sme veľmi potešení s touto stratégiou, hlavne vzhľadom na politický tlak v EÚ, e, že nemajú príliš veľa slobovať e, a e, tiež umožniť, aby táto stratégia pre Západný Balkán sa naplnila. Zároveň musím povedať, že očakávame um, pokrok a uh, konkrétnejšie naplnenie našich uh, európskych výhľadov. Uh, Kosovo je pripravené um, naplniť požiadavky pre členstvo VEU EU čo najskôr a ľudia v Kosove očakávajú zapojenie zapojenie do integrácie do EU a rovnaké zaobchádzanie so všetkými štátmi Západného Balkánu a tiež e, spravodlivé zaobchádzanie a e, riešenie bilaterálnych politických vecí. Niekedy, e, žiaľ, niektorých týchto témach nenapredujeme alebo stagnujeme. My v Kosovo často zažívame zasovanie Srbska do našich vnútorných vecí a tiež sa snažíme tiež sa snažia podkopať e, naše postavenie v medzinárodnom e, rozmeri. A nedávno sme videli kampaň Srbska, e, kedy sa snažili presvedčiť štáty, ktoré nás uznali, aby nás zrušili naše uznanie alebo aby podkopovali účastku v medzinárodných organizáciách. Tu mi dovolte povedať pár slov v tom um, moderovom dialogu EÚ e, o vzťahoch e, so Srbskom. Teraz ten dialog trvá 5 rokov a Kosovo e, je odhodlané naplniť všetky záväzky vyplývajúce z dohody a z rozhodnutia ústavného súdu Kosova. A dúfame, že naši srbskí partnery sú ochotní naplniť dohodu o energetike a uznávanie diplomov a e, zastaviť ich e, aktívne úsilie, blokovať e, členstvo Kosova v medzinárodných organizáciách ako UNESCO a Interpol. Tento dialog musí pripraviť právne záväzný dialog a v prípade Kosova aj v, na ceste do euroatlantickej integrácie. Teraz mi dovolte prejsť k ekonomike Ekonomika Kosova rastie e, v tempe asi 4% za posledné 3 roky. E, my veľmi vážne myslíme plnenie štrukturálnych reform, aby sa zlepšila konkurencieschopnosť našej ekonomiky, aby e, sme postupili k udržateľnejším zdrojom pre dlhodobý rast pôsobí v úspechy Kosova v podnikateľskom prostredí. Podľa správy Svetovej banky si Kosovo zlepšilo postavenie o 20 miest za posledný rok e, v rebríčku. A či sme za posledný rok dokázali ohlásiť e, podpísanie e, dohody o jednej z najväčších priamých zahraničných investícií do elektrárne v Kosove máme investora v Kosove, ktorý sa pokúša postaviť e, elektráreň e, o výkone 450 MW. Toto je jedno z najdôležitejších investícií v Kosove. Tiež e, vidím prežitosti a potenciál a bez pochyby Kosovo má potenciál a príležitosti, ale tieto nie sú dostatočne využité a toto nám pomôže v budúcnosti odomknúť ďalší potenciál a máme tu 6 nezávislých štátov v tomto regióne, ale my sme všetko liberálne demokracie s trojou ekonomikou a s otvorenou s otvorenosťou voči obchodu a to je určite potenciál budúcnosti. Žiaľ, sú tu stále a politické prekážky, ktoré bráňa ďalšej ekonomickej integrácii a mm, tieto treba vyriešiť alebo odstrániť, než budeme môcť e, hovoriť o ozajstnom e, regionálnej e, ekonomickej oblasti. Kosovo je pripravené mm, odstraňovať tieto prekážky, pretože sa domnívame, že Užšie regionálne ekonomické um, vzťahy nám môžu pomôcť, uh, keď uh, budeme pracovať na uh, podnení priorit. Ekonomická previezenosť tiež bude prispievať k ďalšej stabilite a tým aj bezpečnosti pre našich občanov a tým zabezpečí prepojenosť v celom regióne a stabilita EÚ a dobré vzťahy e, budú nasledovať. Tiež sa chcem zamerať na zabezpečenie integrácie nášho štátu v medzinárodnom spoločenstve. Aj um, prostredníctvom um, členstva v medzinárodných organizáciách aj prostredníctvom uznania um, teraz 116 uh, štátov nás uznalo a budeme Um, pokračovať v našom úsilí a tiež uh, uznanie tých piatich ostatných uh, členských štátov EU je našou prioritou a um, zatiaľ uh, ľutujeme, že domáce úvahy ovplyvnili ich postoj, čo sa týka našej nezávislosti. Povedali sme to veľakrát predtým, no poviem to ešte raz, že Kosovo je jedinečné a nemôžno ho porovnať s žiadnym inými historickými alebo e, terajšími prípadmi. A preto e, sme e, boli povinní e, vyhlásiť našu nezávislosť, pretože to e, bolo e, jediné riešenie, aby sme fyzicky prežili e, pri genocíde e, nášho obyvateľstva. Naša e, nezávislosť je e, výsledkom súboru jedinečných okolností, e, k e, ktoré spôsobujú, že naša štátnosť je nezvratná. E, sme hrdí, že nás 23 e, členských štátov uznalo, no aj to uznanie tých zvyšných piatich e, by posilnilo naše postavenie. Naša nezávislosť nie je jednostranný krok, ale je to výsledok snahy najdôležitejších organizácií ako je OSN a NATO tiež e, právneho rozhodnutia Medzinárodného e, súdu, e, podľa ktorého naša nezávislosť neporušuje medzinárodné právo. Tiež Medzinárodný súdny dvor rozhodol, že nezávislosť Kosova je osobitná sui generis a nemôže sa používať ako precedens. Čo sa týka eh, nasledujúcich krokov v Kosove, budeme pokračovať v našom eh, zameraní sa na medzinárod novú konsolidáciu a zlepšenie služieb a eh, zlepšovanie príležitosti pre zamestnanosť a zlepšovanie verejnej správy a reformy ekonomického riadenia toto sú naše hlavné kroky na programe. A my chceme uzavrieť akékoľvek e, otvorné bilaterálne spory a tiež e, postupovať v reformách, aby sme zabezpečili, že sa dostaneme k ďalšiemu kroku v našom integračnom procese, aby sme dosiahli štatút kandidátskej krajiny na členstvo niekde v blízkej budúcnosti. E, na našej ceste k e, podstatným e, reformám a k zlepšeniu životných podmienok našich občanov ste nás v každom kroku sprevádzali. My preto si želáme, aby sme boli členom EÚ a Kosovo vám ďakujem. Takže výzva je pred nami a budem pokračovať. Bude to dobre zaslúžená e, odmena e, za aspirácie a odhodlanie Kosova, aby sa stalo členom Európskej rodiny národov. Ďakujeme. Thank you, Minister Pazzoli. Ďakujem minister Pacoli aj za to, že ste nás oslovili v niektorých e, jazykoch e, členských štátov. To sa nám veľmi páčilo. Teraz máme asi pol hodiny na výmnu názorov. Niektorí ľudia už e, požiadali o slovo. Možno z vynimočného dôvodu by som ja rád začal s tým, že položím pár otázok. Minister, súhlasíte, že budeme mať e, kolo otázok a vy podrobne na ne môžete odpovedať. Dobre. Ehm, pán minister, dovolte mi začať tým, že ste hovorili veľmi načenie o liberalizácii víz a e, viete, že napriek istým obavám našich členských štátoch sme pripravení e, udeliť liberalizáciu víz Kosovo ako poslednému štátu e, v Európe, ale jedno z podmienok je na dohoda so Čiernou horou. A chcem sa pýtať, že kedy e, kosovské zhromaždenie konečne uzatvorí vyjednávania a kedy konečne dohodnú o demarkačnej dohode. Musím povedať, že nie mnohí v tejto miestnosti skutočne rozumejú, prečo túto vec nemôžno vyriešiť vo vašom parlamente. A keď vidíte, že čo sa to dostanete, a ako ste povedali, že je to asi najdôležitejší prvok e, politiky Kosova v týchto časoch, jednoducho tomu nerozumieme a toto škodí obrazu Kosova. Takže kedy zhromaženie Kosova konečne rozhodne? Ako chápem, dnes to bude opäť v parlamente, možno nám môžete dať pár podrobností k tomu. Druhá vec, my všetci v tomto výbore dobre vieme o dôležitosti Bruselskej dohody, ktorá ehm, bola podpísaná, ako ste stručne aj spomenuli. Jedna z dôležitých e, častí e, upravuje zriadenie e, Združenia obcí v Severnom Kosove podľa správ, ktoré som ja čítal, ne, bol dosiahnutý značný um, pokrok pri zrení um, toho, uh, toho združenia obcí. A môžete povedať, že kde sa nachádzate v tomto procese a čo môže na naplniť, aby sa mohlo pokračovať. To sú moje otázky a chcem uh, dať slovo mojim dvom uh, vedúcim expertom na Kosovo vo výbore. Najprv um, predseda pán Tojno Pisula, ktorý je predseda delegácie s Bosnou Hercegovinou a Kosovom. On je Chorvát. Ďakujem. Vítajte späť v Európskom parlamente. Pred dvoma mesiacmi sme sa stretli v Strasburgu na štvrtom zasadnutí parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie Kosova. A ako vidíte, vtedy poslan, si viedli hlboké a plodné diskusie o viacerých dôležitých otázkach, vrátanie um, plnenia dohody o stabilizácii a pridružení a o rozvoji a vývoji kosovského hospodárstva a ratifikácie um, dohody o um, demarkácii hraníc a tiež um, právnom štáte a um, boja proti uh, trestnej činnosti a vojnovým zločinom a tiež uh, Um, boja za ochranu um, menšin. Tiež e, sme vedeli, že tento rok 2018 môže poskytnúť e, cenné príležitosti pre vzťahy EÚ so Západným Balkánom a Kosovom, ale žiaľ, po prvýkrát e, nemohli byť prijaté žiadne spoločné vyhlásenie odporúčania kvôli nedostatku dohody a vo veci komor Eh, odborníkov v Kosove v tejto téme. Ako vidíte, rozvoj v tejto konkrétnej eh, téme eh, predvečer 5. zasadnutia Mežejova a Kosovo, ktoré nastane v druhej polovici 2018 v Kosove. Ďakujem a želám vám všetko najlepšie v vašom úsilí. Ďakujem Puno. Teraz k spravodajcovi o Kosove. No, Igor Šoltes zo strany e, Zelených a on je zo Slovenska. Ďakujem za slovo. Pán z e, vašej excelencia, mnohí z nás hovoríme o demarkácii hraníc z Černohorova, boj proti organizovanej trestnej činnosti a Tešíme sa, keď si vypočujeme od vás, že či môžeme konečne predvídať toto rozhodnutie, ktoré otvorí e, túto príležitosť pre občanov Kosova. A tiež musí, tiež, toto je jedna z podmienok, e, ktoré treba naplniť. A ďalšia je boj proti korupcii a organizovanému zločinu. No teraz e, sa tu zameriavame viac menej na tento demarkačný proces, pretože dlho čakáme a ja som silne presvedčený, že musíme posudzovať, čo dostaneme za túto e, demarkačnú dohodu a ľudia budú naozaj vďační parlamentu No, Kosovo tiež e, má isté dôležité výzvy do budúcnosti. A tiež pán Picula povedal, že rád by som sa spýtal, aký je stav oficiálneho postavenia orgánov Kosova k tejto odbornej komore. Vieme, že táto osobitná komora je umiestnená v Hagu. No tiež sa očakáva na vyjasnenie istých okolností z minulosti, ale tiež bude hodnotiť eh, chápanie právneho štátu a rovne demokracia, preto je to dôležité pre účastníkov a politikov, aby podprili e, túto odbornú komoru pre Kosovo a aby sa snažili s ňou čo najviac spolupracovať. Myslím, že teraz je kľúčový moment pre Kosovo a tieto časové limity pre liberalizáciu víz sú tiež veľmi dôležité, ako viete. Ak nebude dosiahnutá dohoda do konca tohto roku, tak to môže spôsobiť problém neskôr aj pre európske inštitúcie, aby ehm, dolinostvu ehm, tento proces ehm, liberalizácie víz. Teda, ako som spomenul, dve otázky. Jedna je liberalizácia víz, a jedna z podmienok je demarkácia hraníc a druhá je Eh, účasť v tejto eh, odbornej komore. Ďalej sa hlásia pán Kukan, Petrla Kiučuk. Takže ešte títo traja vystúpia potom dáme slovo ministrovi zahraničných vecí, teraz Alois Petrla, tiež zo Slovenska, člen EPP. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán minister, za vašu prezentáciu. Strávil som eh, nedávno dosť času v Kosove a potešil ma váš dôraz na aspekt stability budúcnosti a myslím, že vnútorná stabilita Kosova je dôležitá pre budúcnosť regionu. A samozrejme, túto tému považujem veľmi spojenú s dialogom so Srbskom. A moja otázka je, že aký vidíte vývoj v súvislosti s tým, že vláda Kosova, vláda Kosova podporuje aj srbská lista? Pamätám si, ako to bolo, keď Slovenska vyjednávalo o vstupe do EÚ. My sme eh, súťažili sami so sebou a myslím, že Kosovo je v rovnakom postavení ako aj ďalšie štáty, ktoré chcú vstúpiť do EÚ. A myslím, že táto rýchlosť eh, tiež veľmi závisí od rýchlosti a kvality dialogu bol by som rád, keby ste nám o tom mohli viac povedať. Ďakujem, Alois Peterle. Ďalej pán Kiučuk, ktorého asi poznáte zo skupiny liberálov, je to Bulhar. Thank you, Mr. McAllister um, and Pakoli. Ďakujem, pán McAllister, ďakujem, pán Pacoli, že ste prišli do Európskeho parlamentu aj mene skupiny ALDE. Chcem vás vrlo privítať a ja s označením um, sa zobrám Kosovom a chcem sa zapýtať e, dve konkrétne otázky. Aký máte názor na ekonomiku, pretože vy ste jeden z najznámejších a najúspešnejších podnikateľov v Kosove, ale aj v regióne. A nie je tomu tak. V prípade všetkých našich e, politikov, všetkých našich politikov zo Západného Balkánu. A toto je pre nás dôležité. Druhá vec je, čo nové ste priniesli do kosovskej diplomácie od vášho menovania. Podľa mňa Kosovo je dôležitý štát so silným euroatlantickými vzťahmi s najmladším obyvateľstvom v Európe a mali by sme pracovať veľmi komplexne a holistickým prístupom čo sa týka európskeho smerovania tohto štátu. And finally, I give the floor to Edward Kukan. He's from Slovakia and also a member of the... Ďalej má slovo Edward Kukan zo Slovenska, člen EPP. Ďakujem, pán predseda. Pán veľvyslanec, e, vítajte e, v výbore pre zahraničné veci. Ja som zo štátu, ktoré e, neuznalo nezávislosť Kosova zo Slovenska, no ja som priateľ Kosova a nemusím to vysvetľovať. K tejto veci chcem e, vás pozbudiť, aby ste e, naďalej pokračovali, čo ste začali robiť a aby ste sa e, angažovali aj s tými 5 štátmi, ktoré vás neuznali. Je to lepšia stratégia, ako keby ste E, len e, čakali a boli voči tomu kritickí. My sme neuznali Kosovo, no my máme vzťahy s Kosovom a my si vymiame parlamentnú delegáciu a nevidíme inú budúcnosť Kosova ako členstvo v EU a to je dôležitý fakt. Všetky ďalšie dôležité otázky už položili moji kolegovia. Pokiaľ ide o liberalizáciu vízového styku, tak Európsky parlament bol vždy aktívnym podporovateľom takejto liberalizácie, uľahčenia vízového styku, lebo to je pre ľudí, pre ľudské bytosti a nie pre inštitúcie a ste jasne diskriminovaní. To je pravda. A sme veľmi radi, že sa to zmení. Ale prosím, vy musíte teraz urobiť tie posledné kroky, vy ste na ťahu. Naozaj máte vy tú loptičku a musíte sa snažiť a správne konať. Taktiež, pokiaľ ide o stabilizáciu a, alebo rokovanie výboru pre stabilizáciu, tak bol som neprimne prekvapený, že nebolo možné prijať spoločné odporúčania v histórii tohto parlamentu sa to vždy deje s Tureckom. Sme nevedeli dosiahnuť dohodu. Dva, trikrát sa to stalo Albánsku. A teraz Kosovo je v tej istej kategórii. A to nie je veľmi dobré. A tá vec, o ktorú išlo a kde sme nedosiahli dohodu, je dôležitá. Musíte to brať takto. Je to dôležité pre medzinárodné spoločenstvo a čím skôr sa pozitívne či konstruktívne vyrieši z vašej strany, tým lepšie pre vás. Ďakujem veľmi pekne aj za váš príhovor, ktorý bol naozaj obsažný, pokryl všetky témy, výzvy, pre ktorými stojíte. Vieme, že Kosovo je najmlad, má najmladšie obyvateľstvo v celej Európe, dynamické obyvateľstvo a som presvedčený, že si zaslúžia skutočnú európsku budúcnosť. A my sme pripravení vám poskytnúť potrebnú podporu, ale vy musíte dokončiť svoju domácu úlohu. Ďakujem. Ďakujem, Eduard Kukan. Takže pán minister, kolegovia povedali, že my ako výbor potrebujeme demarkačnú dohodu s Čiernou horou, musíte bojovať ďalej proti korupcii a organizovanému zločinu a potom je tu tá komora tých špecialistov, ktorý by mal poskytnúť spravodlivosť. Ja som ešte položil na začiatku otázky, ale predsa chcem doplniť. Mohli by ste podať niekoľko slov o tom, či došlo k, po- k pokroku vyšetrenia zabitia pána Ivanoviča? Možno nám môžete povedať niečo o tom. A na záver spomenuli ste, že počet uchádzačov o azyl z Kosova klesol. Spomenuli ste 7 tisíc. Väčšina uchádzačov o azyl z, vašich, z, vašej krajín smeruje, z vašej krajiny smeruje na sever alebo k nám do Nemecka. Vy ste uh, ich znížili zo 70 tisíc na 7 tisíc, ale pýtam sa, prečo máme vôbec uchádzačov o azyl z Kosova? Vaša krajina je slobodná, demokratická, bezpečná krajina pôvodu. Prečo ľudia stále žiadajú o azyl? v členských štátoch EÚ. Čo si vy o tom myslíte? A čo robí vláda Kosova preto, aby odradzovala e, občanov od e, uchádzania sa o azyl v krajinách ako Nemecko, lebo nemajú vôbec žiadnu šancu dostať toto postavenie. To boli tie otázky, pán minister, a teraz máte slovo prvom rade sa vám chcem veľmi pekne poďakovať, pán Kukan. Vy ste mi dali troška pozitívnej energie. Ďakujem veľmi pekne. Pán McAllister, začnem s Ivanovičom. Ivanovič bol aj môj priateľ. Poznal som ho od roku 2005. Mali sme dlhé rozhovory, stretávali sme sa a niekedy sme aj spolu večeriavali. Poznám aj jeho rodinu a veľmi ma boli, že už nie je medzi nami. V ten deň, keď ho zabili, tak som sa hlboko zamyslel nad tým, čo mi povedal v minulosti. Povedal mi, že raz ma zabijú. On si to jednoducho uvedomoval, že ho raz zabijú. A keď poviete, nie je to pravda, že to, kto ťa zabije, tak povedal, ja sa zabijem. A ja si myslím, že mal pravdu. Určite nebol zabitý pre Albáncov, kvôli Albáncom. A ja dúfam, že v najbližšej budúcnosti veľmi rýchlo budeme mať meno toho človeka, ktorý ho zabil. A uvidíte, že to nebolo interetnické násilie, že to bola vec, ktorá sa týkala Srbov, pretože sever od Mitrovice je dnes v takom stave ako v 80. rokoch. Nič sa nezmenilo. Nemáme žiaden prístup alebo len veľmi obmedzený prístup a nič tam nemôžeme robiť v tejto časti Kosova. A táto časť Kosova musí byť slobodná. Keď hovorím slobodná, tak myslím, že pravdepodobne musia zmiznúť e, bandati z, banditi z obidvoch strán, nielen Srbi, aj Srbi, aj Albánci. A potom som išiel na, na sever a bol som pravdepodobne prvý a posledný oficiálny predstaviteľ Kosova, ktorý šiel na sever. A ja som bol na severe, chodil som po uliciach a zastavili ma tam staré ženy a povedali, synku, urob niečo, pretože trpíme pod jarmom zločincov z oboch strán, Albáncov, Kosovčanov, všetkých. Všetci nás... Mňa mrzí táto situácia na severe, mrzí ma smrť Ivanoviča a ja verím, že raz spravodlivosť príde a budeme poznať meno jeho vraha. Teraz k k našim migrantom alebo pristahovalcom e, alebo vysťahovalcom z Kosova, tak ja si myslím, že každý vie, že Kosovo je demokratická krajina a že tam nemáme žiaden politický útlak a nie je žiaden dôvod preto, aby ľudia utekali. Jediný problém, ktorý máme, je ekonomika. Pretože sme krajina, Kosovo bolo otvorená krajina v 70. 80. rokoch a v prvej polovici 90. rokov. A ľudia majú otvorenú mysel a sú veľmi aktívni. Ľudia sa chcú hýbať, vybudovať si budúcnosť a teraz sú uzavretí, ako keby v čiernej diere. A ja si myslím, že keď sme vyhlásili nezávislosť z roku 2008, tak odvtedy nedošlo k medzietnickým konfliktom v Kosove. Takže v ten deň, keď dostaneme uľahčenie vízového styku, tak určite už nikto nebude chcieť chodiť do Európy a žiadať o azyl. Videli ste aj počas vojny, že Kosovčania boli vyhostení, možno milión ľudí, a vrátili sa, každý sa vrátil. Mali tu šancu ísť na západ, mali tu príležitosť vtedy, ale vrátili sa, pretože takáto je naša mentalita a ja verím, že v tom okamžiku, ako budú mať kosovčania uľahčený vízový styk, nikdy už nebudú žiadať o azyl v inom v štáte. Demarkačná dohoda bola ďalšia otázka. Táto demarkácia je vec, ktorá je potrebná preto a, a je veľmi dôležitá a parlament e, by ju mal ratifikovať a malo sa tak stať už pred tromi rokmi. Máme v parlamente veľmi zvláštnu konšteláciu. Opozícia mala vždy takmer 50 alebo okolo 50 a aj v, vo vládnych stranách e, máme poslancov, kde nie je jasné, ako budú hlasovať. Možno, že e, sa o demarkácii mohlo hlasovať hneď v roku 2015, ale to premeškali. A dnes máme veľké problémy, pretože musíme počítať tie hlasy poslancov a jednoducho nebolo možné presadiť toto hlasovanie a prijatie dohody. Posledné tri mesiace tvrdo pracujeme na tom. Pre desiatimi dňami bolo jasné, že ratifikácia nastane pretože máme e, sluby z východného Srbska, ale poslednú minútu stiahli tieto sluby, pretože sú pod vplyvom Belgradu. Tak si to ja vysvetľujem. Možno, že sa mýlim. Áno, nie sú jediní, čo blokujú. Áno, áno. Máme aj našich extrémistov, ktorí blokujú a sú tam medzi nimi takí, ktorí to nikdy neschvália, túto dohodu. Ale teraz sú v opozícii a nikdy sa nedostanú k vládnej moci, lebo ľudia nechcú takýchto extrémistov. To maximum voličov, čo majú dnes, je, sa rozdeľuje medzi viacerých a dúfam, že táto umiernená časť 12 poslancov podporí Kosovo v týchto dôležitých témach. A ja dúfam, že dnes o štvrtej sa to podarí. Dnes o štvrtej parlament bude hlasovať a dúfam, že to prejde. A my dúfame, že dnešné hlasovanie bude úspešné. Sme odhodlaní to dosiahnuť, uvidíme. Ale som presvedčený, že po tieto dni sa nám podarí dosiahnuť ratifikáciu demarkačnej dohody. Pán Picula sa pýtal na osobitný súd. Áno, bolo to niečo veľmi zlé, zlé prekvapenie. Táto iniciatíva začala zo strany veteránov a majú právo iniciatívy v parlamente. V parlamente deštruktívnym spôsobom získali veľkú podporu. Bolo to veľmi riskantné a vtedy som ja bol v Afrike a tam som sa to dozvedel a prikázal som mojim ministrom a e, poslancom, aby sa to snažili zastaviť. A prakticky sme to takto vyriešili. Ale bol to veľký tlak zo západu, aj z Bruselu, z USA. A dnes môžem povedať, že tento problém je prekonaný. Nie je dokončený, neskončilo to ale myslím si, že sa to už viac neobjaví na našich stoloch. Ale mm, všetky strany v parlamente musia na tom začať pracovať, pretože tak veľa hovoríme o tejto komore, už dlho o tom hovoríme, dva roky. A nikto neverí tejto komore, lebo len vyprávame, vyprávame, ale nič nerobíme. A ak nič nerobia, ak chcú niečo robiť, tak musia konečne s niečím prísť. Pravdepodobne nemajú dôkazy, predpokladám, že nič nenajdu. Ale sme tam a tá téma je prekonaná. Pán Šoltes, demarkácia. Viete, ako to je? Niekoľkokrát som vám posielal informácie o situácii a naposledy som vám poslal informácie o tom, že je to už takmer v poriadku. Mali sme e, súhlas lista Srbska a potom stiahli svoje sluby, ale pracujeme s nimi a ja verím, že dnešný prístup sa presadí. Pokiaľ je tu osobitnú komoru, tak ešte chcem povedať, že táto vláda už nebude musieť riešiť tieto otázky a že osobitná komora bude môcť robiť svoju prácu. Pán Peterle, ako dobre viete, aká je situácia, keď musíte hovoriť o nezávislosti v Kosova. Samozrejme, situácia je veľmi zložitá a nikdy nebudeme mať e, dve tretinu hlasov bez Srbov a Srby sú proti všetkému. Keď ide o budovanie štátu alebo témy, čo sú dôležité pre Kosovo, dialog, ako viete, máme dialog so Srbmi, náš Prezident sa pripravuje na ďalšie kroky a v súčasnosti budeme mať dialog, ktorý je časovo ohraničený, pretože už takmer 20 rokov rokujeme so Srbmi a pravdepodobne teraz musíme už určiť nejaké hranice. A máme konkrétne témy, o ktorých chceme hovoriť. Ako viete, sú to veci pre našich občanov, to, čo naozaj potrebujú. Máme mnoho problémov, prekážk v spoločnom živote so Srbmi, ale tu budú dve veci. A síce to, že Kosovo existuje ako nezávislý štát a to nemôže nikto ignorovať. Ďalšia skutočnosť je, že Srbsko na severe je tiež dôležité pre našu stabilitu a to musí každý akceptovať. Čiže takáto je realita a z toho musíme vychádzať pri budovaní našej budúcnosti. A to je napríklad, že žijeme spolu so Srbmi, to nedokážeme zmeniť. Títo obyvatelia a naši obyvatelia sú zmiešaní. Máme mnoho Srbov, ktorí žijú v Kosove, majú rodiny v e, Srbsku, Máme mnoho Albáncov, ktorí žijú v Srbsku alebo v Albánsku a majú rodiny v Kosove. Proste jednoducho sa striedajú, takto žijeme a toto musíme ľuďom zaručiť. A musíme pravdepodobne investovať aj do ekonomiky, pretože chcem povedať Srbom, že e, akceptujte nezávislosť Srbska, to nestačí ale môžeme im ponúknuť niečo, musíme im ponúknuť niečo a potom budú pravdepodobne e, ochotní sa nad tým zamyslieť. Ako viete, na severe je taká situácia, že tam veľa vecí nevieme dosiahnuť. Môžeme prísť aj s celými policajnými silami, ktoré máme, ale nepomôže to. Musíme robiť niečo aj ekonomicky. A ja som chcel vytvoriť e, voľ, e, zónu voľného obchodu medzi Srbskom a podnikania, voľný hospodársky priestor. V sobotu som sa stretol s pánom Dačom, sa, Dačečom, e, s pani Dačečom v, e, a hovor, v Sarajeve a hovorili sme, že zoberme časť juhosrbského územia, sever Kosova a vytvorme spoločný priestor, free economic zone slobodný hospodársky priestor, teda voľný hospodársky priestor a možno, že to pomôže zmeniť situáciu, pretože o čo ide? Ľudia potrebujú v konečnom dôsledku bezpečnosť, lepší príjem, lepší život a nič viac. A ľudia na severe naozaj potrebujú bezpečnosť, lepšie školy, väčší príjem, jednoducho lepšiu životnú úroveň. Pokiaľ ide o ekonomiku, hovoril som aj o túto, tento priestor, hovoril som s pánom Dačičom a je veľmi zaujímavé. Je to zaujímavá téma, nemali by sme prestať o nej hovoriť, pretože naozaj som presvedčený, že bez e, to je niečo, čo sa netýka zvrchovanosti oboch krajín, ale môžeme vytvoriť niečo, čo bude fungovať. A tento dialog musíme dokončiť tento rok. A musíme uzavrieť mierovú zmluvu so Srbskom. Potrebujeme to. Srbsko musí uznať tú skutočnosť, že Kosovo existuje a že sa to nemôže ignorovať a Kosovo musí uznať tú skutočnosť tiež, že Srbsko existuje a že je našim dôležitým partnerom. Ekonomika, pán Kičuk. Keď som prišiel do tejto vlády, tak e, e, som tam začul prejavy uspokojenia, že spolu to dosiahneme veľa. Ale treba myslieť aj na iné priority. A, a e, predsa len sme pomaly pokračovali v našich reformách. No ale je samozrejme, že Kosovo potrebuje reformy. Kosovo potrebuje takú ekonomiku, ktorá by zabezpečila silnejší rast ide o raz 8%, čiže e, ak to bude menej ako 8%, tak to znamená, že nepracujeme dostatočne pre naše obyvateľstvo. A potom sú e, veci, v ktorých môžeme ešte e, prehlbiť našu prácu. Napríklad poľnohospodárstvo. Poľnohospodárstvo je veľkou šancou pre Kosovo ale samozrejme potrebujeme nejaký maršalov plán. Pracujeme aj na tomto poli. Ďalej, reformy na ministerstve zahraničných vecí. Samozrejme, my sme vymenili mnoho veľvyslancov. Bernard, eh, ty prežiješ na svojom mieste Ale čo sa týka e, interných záležitostí, odtedy, čo som ja na ministerstve, tak e, sme nedostali žiadnu odpoveď ohľadom srbskej provokácie. To vám môžem zaručiť. A ja si myslím, že je lepšie e, mlčať, ako odpovedať na ich provokácie. A my umožňujeme každému, kto chce prísť do Kosova, že môže prísť. Hovorím o politikoch, môžu prísť, a odísť a schováme sa k ním veľmi zdvorilo. Na našom ministerstve mali viacero iniciatív. Vytvorili sme výbor na podporu mieru a to sa e, nevzťahuje na dialog. Ide o to, aby sme podporovali mier so Srbskom. Zkrátka organizujeme koncerty, rôzne podujatia, stretnutia prostredníctvom jednotlivých záujmových skupín. A vidíme, že predsa len sa dostavujú aj nejaké plody našej práce. Čo sa týka eh, internej úrovne, mali sme na ministerstve nejaké reformy a Ministerstvo zahraničných vecí je proaktívne, dynamické ministerstvo, aspoň v ale ešte na tom pracujeme. Pán Kukan. Ďakujem za eh, to vaše vysvetlenie a môžem vás ubezpečiť, že ne, naďalej budeme spolupracovať s piatimi krajinami, ktoré neuznali Kosovo. Máme tam priateľom a viem, že Slovensko nás vždy podporovalo, bolo veľmi zdvorilé, to sa týka aj Grécka a myslím si, že raz E, budeme môcť počítať s vašim priateľstvom. Takže pred nami stojí ešte mnoho práce. Pán McAllister, nemáme mnoho ľudí k dispozícii, ale viete, máme dobrú vôľu. E, pán minister Pacoli, v mene výboru členov nášho výboru by som chcel poďakovať za vašu návštevu tu v Bruseli, za vaše úprimné slova. Tešíme sa na ďalšie e, diskusie a dúfam, že z Príštiny dnes popoludní budeme počuť e, dobré správy, aby sa teda demarkačná dohoda už ratifikovala. Naozaj by to bolo veľmi pozitívne a uľahčilo by to veci. Takže ešte raz e, vám želám pekný deň v Bruseli a dúfam, že vás uvidíme tu v tomto zahraničnom výbore ešte e, raz. Ist Ja. Colleagues, we will continue our meeting in five minutes. Kolegovia, budeme pokračovať za 5 minút. ladies and gentlemen, we come to an... Vážení uh, páni, vážené dámy, takže poďme teraz na bod 16. Ja by som chcel rád teraz privítať pána doktora Radnata Mansúra, ktorý uh, vedie výskumný program o Severnej Afrike. Uh, ďakujem za to, že medzi nás prišiel. Teraz máme pol hodinku, aby sme mohli diskutovať o štúdii, ktorý si objednal výbor AFET. No, štúdia, ktorá sa volá Rekonštrukcia Iraku, stabilizácia, správa a zmierenie. Takže pán Mansúr, pán doktor, tá vaša štúdia bola vypracovaná vo veľmi vhodnom momente. Práve Európsky parlament súhlasil s spoluprácou medzi Irakom a EÚ. Pani Saifi zodpovedá za túto správu a e, takisto spolupracujeme aj s irackými orgánmi. E, delegácia AFETu bola v Sávskej Arábii, v Kuvajte a Iráne minulý mesiac a e, dohodla sa, že sa bude konať konferencia o rekonštrukcii Iraku a teda budal to v rovnakom hotel, kde bol ubytovaný komisár Stylianides. Čiže nech sa páči, máte slovo. Musíme ukončiť o 12.40, takže máme pol hodinu, nech sa páči. Ďakujem. Mm, pán predseda, takže ja budem hovoriť 10 minút, aby sme potom mohli mať aj diskusiu aby som pochopil otázky, teda aby som teda mal predstavu o vašich otázk, mm, aby som mal možnosť odpovedať na vaše otázky. Ľudia hovoria o tomto období ako postkonfliktuálnom a je zaujímavá e, jedna vec, ktorú, s ktorou sme sa už stretli minule, že Eh, už sme eh, tam mali také cykly eh, stavby a zlyhania. A teda otázka je, ako sa vyhneme tým rovnakým krokom ako v, predtým, lebo v roku 2008-2009 sme mali rovnakú diskusiu. Teraz hovoríme o období post islamskom štá, po islamskom štáte a um, časopis Times sa mýlil, keď hovoril o konci Iraku, pretože e, tu nejde o koniec Iraku. Môžu byť optimistickí, ale len veľmi, veľmi opatrne. A mnoho času som strávil v Bagdade, v Kirkuku a snažil som sa pochopiť, čo sa deje v centre, na perifériách a tak ďalej. V Eh, periodikách hm, sa hovorilo o tom, že úloha EÚ eh, má byť tá, že sa vlastne vytvoria inštitúcie eh, a viete, akademický svet vidí, že medzinárodné zasahovanie do, výstav, do konštrukcie štátu je vždy problematické. To sme videli aj v minulosti. A preto Mm, potrebujeme mať dobré inštitúcie. To znamená, že znova skonštruujeme ten štát. Je tam mnoho slov, ktoré sa často používajú, napríklad inkluzivita. Toto bolo naozaj často používané slovo. Ale čo to vlastne znamená inkluzivita? To znamená, že kresťania, šíti, suniti, kurdi budú pracovať e, spolu. Ale e, E, je, mali, Iračania sa vlastne pýtajú, či by sme mali pokračovať v tomto procese z hora dolu, e, hlavne keď hovoríme o zmierení, napríklad keď teda chceme zmieriť šítov, e, sunitov aj kurdov. Hm. Kladieme si otázku, či Irak je na správnej ceste. Sú tu naozaj veľmi veľké priepasti, ale najväčšia priepasť je medzi elitou a občanmi. A najväčšia výzva je vlastne preklenutie tejto e, priepasti, pretože e, preto apelujeme na EÚ, aby sme posilnili identitu. Od roku 2015 boli e, protesty, vytvárali sa koridory teda sunnickí lídry e, bojovali proti Kurdom. A mali by sme teda sa vyhnúť tým narratívam, tým príbehom z minulosti, aby sme e, sa nemilili takisto ako v minulosti. A vlastne o, kľúč k tomuto je uh, akési prepojenie krátkodobého hľadiska a e, dlhodobého hľadiska. Keď sa pozriete napríklad na iránsku politiku, môžete vidieť veľký rozdiel, uh, aké, uh, ako si vlastne predstavovali situáciu USA a uvidíme, čo sa udeje o 10-20 rokov. Čiže naša štúdia sa sústredí aj na dlhodobú, aj na krátkodobú e, víziu. Samozrejme, e, krátkodobá vízia, bezpečnostná oblasť, tá situácia je dobrá teraz, ale e, je tu mnoho skupín, nevieme, akú majú, strak, akú majú štruktúru, mnoho situácií, ktoré Ehm, môž, vedú k tomu, že si kladieme otázky ohľadom bezpečnostnej situácie. Ďalej, povstalci islamského štátu a znova vypuká konflikt um, na miestach, ktoré boli bezpečné predtým a um, potrebujeme teda nejaké riešenie, aby sme mali pevné inštitúcie. A druhá krátkodobá potreba je e, znova skonštruovať tie základné služby, pretože na mnohých e, e, miestach je to tak, že v niektorých miestach majú elektrínu, vodu a tak ďalej. Čiže potrebujeme inštitúcie, legitimitu, aby sme mohli odpovedať na tieto základné potreby. No a potom ďalej, keď hovoríte o EDP, o týchto teda, o, depla- o týchto o, e, odsunutých o, e, osobách, ako vlastne e, znova zrekonštruovať ich existenciu. Potrebujeme podmienky na to, aby sme zrekonštruovali štát a týchto, životy týchto premiestnených osôb. Toto je veľmi komplikované, ale dôležité, pretože e, vďaka krátkodobému hľadisku môžeme e, riešiť krátkodobé veci, ale musíme dať dlhodobé vízie. E, určite si spomeniete, že bolo 15. výročie invázie do Iraku v Európskej únie a v USA. Keby ste povedali občanom, že to bolo 15 rokov, tak si to ani nespomenú. Ale viete, keď eh, poviete Iračanom, že vlastne 15 mm, rokov potom ešte eh, bojovali, takže táto dlhodobá stratégia nefungovala. Ďalej, je potrebné, aby eh, sa aby došlo k difúzii moci, pretože nemôžeme mať predsa centralizovanú vládu. Ehm, potrebujeme lokálne orgány na to, aby zastupovali občanov. Prečo? Pretože keď budeme rekonštruovať ehm, štát, tak ehm, potom vlastne si tí ľudia spomenú, ako ten silný štát fungoval. Nemôžeme vykonštruovať slabý štát, ktorý stratí časť svojej moci v prospech islamskému štátu. Čiže kľúč je, že či by bolo lepšie mať lokálne inštitúcie alebo nejaké miestne parlamenty, ktoré by lepšie uh, um, zodpovedalo na tie mm, potreby. Nehovorím o centralizácii, pretože je veľmi skoro hovoriť o centralizácii Irok, Iraku. Ale toto sú ozajstné uh, témy, o ktorých musíme rozprávať. Bezpečnostný sektor je naozaj dôležitá téma. Viete, že v Iraku e, sú mnohé oblasti, kde pôsobia ozbrojené skupiny, e, ktoré vlastne prebrali teritorium po islamskom štáte a e, ovládajú ekonomickú oblasť Niektoré vzťahy naďalej pretrvávajú a e, tieto skupiny nechcú e, byť e, tými, ktorí vlastne zabraňovali integrácii štátu, ale pracujú v nejakej šedej zóne. Čiže niekedy sú aktéry štátni, ale niekedy aj nie. Čiže nie je, nemajú skrátka predstavu, čo to je štát. Um, Nemôžu si len tak vyberať. Keď Maliky, bývalý e, premiér, došiel, e, nastúpil do funkcie, prišiel e, s mnohými ľuďmi. Bolo to neústavné rozhodnutie, ale teraz parlament schválil zákon, ktorý hovorí, že šítovia sú súčasťou týchto štátnych inštitúcií, takže dôležité bolo sústrediť sa na parlament. Lebo parlament bol dôležitý. Žiaľ, v Iraku máme dve skúsenosti z parlament. Máme kurdské oblasti, ale potom je iracký parlament, kde dochádza k politizácii záujmov a vraciame sa vlastne k volebnej reforme. Ako sa dostávajú ľudia do parlamentu? Toto je otázka, na ktorú by som sa chcel teda pozastaviť. E, inštitúcia, ktorá vlastne začína tento proces, je parlament. A naozaj je veľmi ťažké e, toto povedať za 10 minút, ale e, my sme otvorení vašim, otázka, vašim otázkam, ale v tom závere hovorím, že musíme sa vyhnúť tomu, aby sme stavali tento štát z hora dola rozmýšľ, musíme rozmýšľať viac predtým, než začneme konať. Pretože to môže vyzerať síce pekne z krátkodobého hľadiska, ale z dlhodobého hľadiska už nie. A toto je vlastne moje odporúčanie. Pracovať s inštitúciami. A um, naozaj dobre porodmi všetkým budeme podporovať niektoré oblasti. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán Mansúr, za vašu stručnú prezentáciu. A teraz prikročíme k diskusii. Nech sa páči, pani Sajfi. Ďakujem, pán predseda. Je tiens tout d'abord à remercier monsieur Mansour. Najprv by som rada poďakovala pánovi Mansurovi za to, že prišiel medzi nás aj za veľmi dobrú publikáciu. Potom, čo bol vykorodený islamský štát v roku 2017, Šta, rok 2018 by mal byť rokom rekonštrukcie. No, ciele stabilizácie, e, zabezpečenia a zmierenia e, sa musia e, simultáne riešiť paralelne. Musíme reštrukturalizovať policajné sily a takisto aj zaručiť inkluzívnu správu na miestnej a národnej úrovni. Tých výziev je naozaj veľa a Európska únia musí zohrať kľúčovú úlohu. Publikácia spoločnej stratégie pre Irak a mm, angažovanie sa Európskej inštitúcii. Toto by sa malo e, vlastne odraziť e, takisto treba rekonštruovať infraštruktúry, zaručiť návrat odsunutých osôb a e, zabezpečiť reprezentatívnu reprezentativitu. Pán Mansur, rada by som vám položila dve otázky. E, jedno to odporúčanie, ktorým prichádzate vy, Akú podľa vás úlohu môže európska úloha zohrať v aplikácii dialogu a e, teda medzi komunikáciou medzi kurdskými teritoriami a irickými teritoriami? Ďalej, um, zabezpečenie policajných síl. Aké stratégie by sme si mali zvoliť, aby sme uh, začlenili paramilitárne uh, síly alebo síly policie, um, síly, pardon, milície do uh, policajného uh, zboru? Ďakujem, pani Saifi. A teraz by som dal rád slovo ďalším kolegom zo strany, teda zo, zo skupiny zelených, pán uh, Raymond. Um, thank you. Uh, I have two... Ďakujem. Mám dve konkrétne otázky. Hneď kým prejdem, najprv bola vaša pripomienka, váš bod tie konkurujúce predstavy eh, silná eh, vláda eh, voči silným inštitúciám vy tam tie odporúčania, pretože keď ste dávali tam odporúčania EÚ, e tak to nie je vaša úloha, to je moja úloha. Ja by som svoj za to, že treba podporiť ľudí, ktorí uprednostňujú silné inštitúcie a nie autoritárne štruktúre. Aká by mala byť e, stratégia EÚ, ktorú by mali európsky politici presadzovať a robiť v teréne a aké možnosti tam máme? Druhá otázka sa týka Kurdistanu. E, váš e, materiál nezasadzuje otázku irackých kurdov do širšej súvislosti s tým, čo sa deje v Turecku a Sýrii. A myslíte si, že takýto širší rámec a vplyv nie je taký silný alebo taký slabý, že nemusíme zohľadňovať, e, čo sa deje v tej kurdskej otázke v širšom okolí. Ďakujem. Ďalšia otázka je od pána Kosovača, ktorého máme tu Mansur. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán Mansur. Ja tu mám súbor otázok, ktoré chcem položiť. Mňa zaujíma otázka, že a, a, um, ký je to vzťah medzi kurdskou vládou a v súvislosti s tým referendum o nezávislosti. Tiež by som bol rád, keby ste nám trošku viac vyjadrili k tomu e, e, riešeniu e, ISIS v Kirkuku. Tiež by som chcel vedieť, či terajšia vláda vyvodila dôsledky, pretože ako som pochopil, netreba vylúčiť z rozpočtu a z pomoci region Alambar a e, Te, vieme, že protestovali proti sektárskej vláde a prakticky roky e, to prešlo podajš. Daesh. Teraz chcem sa opýtať, akú úlohu zohráva Turecko v Kurdistane? Gracias. Any further? Ďakujem. Máte nejaké ďalšie pripomienky? Nie. A opäť e, máte otázku? Máte slovo odpovedať tieto otázky? Ďakujem za tieto otázky. Najprv pani Saifi. Prvá otázka bola, že v tomto dokumente som zdôrazil niektoré chyby a vzťahy medzi Akbil a Bagdadom sú veľmi dôležité a nedávno boli otvorené letiska a bolo prijaté k tomto rozhodnutie referendum väčšina ľudí vníma ako chybu a hovoril som teda o tom, že čo um, by um, bolo pragmatické nacionalistické hnutie v porovnaní s radikálnym nacionalistickým hnutím. A dlhodobo Kurdi uplatnili um, pragmatickosť, e, takže v 2005, keď e, budovali irácky štát, jeden z kľúčových priorit pre Kurdov bola mať najsilnejších ľudí v Bagdade, um, takže mali sme tam uh, uh, prezidenta a um, um, uh, podpredsedu vlády a pýtali sa, že prečo? Ale to preto, že mohli ovplyvniť budanie štátu od začiatku. potom títo špecialisti sa rozhodli, že to môžu robiť bez Bagdadu. Takže čo sa deje teraz v e, regióne Kurdistanu, si uvedomujú, že sme tu a že musia e, sa e, zaoberať s Bagdadom a sú tu is, e, tí predstavitelia, ktorí si to uvedomili. Z hľadiska premiéra Iraku je tu veľa potrebných úvah, ktorý musí on prebrať. Keď bude dávať platy Kurdom, tak čo sa um, stane s tými, ktorí sú v Basre, ktorí sú šiti a oni trpia? Čo sa stane so sunitmi? Takže um, do istej miery on sa snažil uh, ich trestať za referendum a tiež uh, to bol ten prvok, že sa snažil posuniť svoju vlastnú dôryhodnosť, hlavne preto, že to je volebný rok, ale tiež tu prvok ten, že ťažko to urobiť pre celý rak a mm, obnova mm, mm, príde pre celý rak, tak na čo sa má zameriavať? A musí byť zodpovednosť e, vedenia Kurdistanu, aby sa vrátili k tomu pragmatizmu, ktorý mali predtým, ale veľmi jasné je, že ich zlaté roky Kurdov, keď e, mohli vyvážať vlastnú ropu a mať e, vlastné letiska a vízový proces, tak tieto časy už e, sú za nami, aspoň sa to zdá. A e, myslím, že e, ne, e, bude teraz ťažké presvedčiť kurdských odcov, aby sa vrátili do Bagdadu. Oni sa musia poučiť z toho, že aké e, ponaučenia pochádzajú z zlyhania referenda. A toto sa tiež e, um, týka Iránu, pretože po tom referende bolo úsilie ísť e, proti Iránu. Teda Irán bol zlý, aj šítske milície boli zlí, ale e, čoskoro si uvedomili, že nemôžu to robiť a že musia pracovať s Iránom a teraz majú približovanie väčšina z týchto hráčov musí fungovať s Iránom a toto tiež súvisí s tou kurdskou otázkou k e, téme Hazdešovi a reforme bezpečnostného sektora, to je obrovský problém. Integrácia nenastane. Pamätám si, že som hovoril pred e, pár rokmi s niektorými vodcami Hazdešovi a oni sú ochotní vysvetliť, ako sa chceli integrovať. Povedali, že tieto prapory pôjdu tam a tam a po 2016 ktoré sa vnímajú, mm, ako aj e, hovorí zákon, že je to nezávislá bezpečnostná sila podriadená e, orgánu e, úradu premiera a ozbrojená sila musí byť podľa ústavy pod ministerstvom vnútra. Ale mm, toto je precedens, že samotná služba proti terorizmu je e, podredená e, úradu premiéra, takže ona predstavuje istú šedú oblasť, e, hoci bola tá najoslovanejšia sila boli proti ISISu a, a, a musí e, teda e, sa snažiť o integráciu, ale ako čo z nich môže byť, e, ako môžeme e, postúpiť od potreby mať tieto ozbrojené skupiny. Jeden z vodcov mi e, povedali, že Hašit viac reprezentuje Irak alebo armádu alebo CTS, pretože majú tam kresťanov, aj my sme najreprezentatívnejšia inštitúcia. A oni sa snažili kontrolovať hranice a stať národnou gardou. Takže nemôžeme ignorovať eh, realitu v teréne a dúfať, že sa to čarovne zmení. Takto ja tu vnímam eh, tú reformu a k otázke silných eh, mužov porovnaní so silnými inštitúciami. Myslím, že každý dúfa, že to budú silné inštitúcie a keď ľudia hovoria o tom, že prečo je tu táto rastúca potreba, aby niekto ako Sodom sa vrátil. To nebolo preto, že Sodom bol taký, ale preto, že Sodom bola inštitúcia. A my musíme e, podporať nie osobnosti, ako som e, povedal na začiatku prejavu, teda, že e, ne, stretávajte sa s tými ľuďmi, ale s inštitúciami. Ale žiaľ, tam nie je sila a rozdelenie moci sa musí vrátiť k tým inštitúciám. Napríklad e, premiér Iraku e, sa v tejto veci veľmi snaží, ale štruktúru, e, ktorú e, tu vymysleli, znamená, že e, táto moc e, musí sa vrátiť e, k inštitúciám. A E, vodcovia Kurdistanu a KDP majú dobré vzťahy s tureckou vládou. E, v zásade na základe hospodárstva a obchodov a oni majú veľký problém s PKK ako takou. A tu je táto myšlienka väčšieho veľkého Kurdistanu, ktorá bola príliš zvrazňovaná, pretože sú aj e, obrovské problémy medzi Kurdmi Syria, Viraku a PKK je tiež aktívna Virako v častiach Sinjab a Mino a PKK tam zohráva úlohu. A k otázke. Predtým som hovoril o ISIS a Kirkuk. ISIS ako organizácia um, začala v Ambara, um, potom boli územne premestení e, z Ambara, potom sa vrátili do Musad, potom boli územne porazení Musad a teraz hľadajú nové územie. Takže otázka musí byť, že eh, kde nájdú nové územia. To tam, kde eh, je konflikt a kde eh, je no, mocenské vakuum. Ehm, tieto oblasti, ktoré sú veľké ekonomické centra, tak hlavná motivácia pre ISIS musí byť ekonomika a moc. Takže mm, tie oblasti, kde máme konkurujúce skupiny federálnu policiu a miestnú policiu, Hm, tak je to chaotické. Hm, máme hm, nové kontrolné stanoviska každý deň a je tam jasný pokrok. A takéto stiahnutie štátnych inštitúcií z tých oblastí spôsobuje, že je to vhodné pre ISIS a oni sa budú objavovať tam, kde vznikajú problémy. Ak úlohy Turecka v Iráne, ako som povedal, Irán a úloha Turecka a Iránu je, že e, Irán je tam zapojený a Irán nechce, aby Irak skolboval a Irán chce, aby Irak bol partner. Samozrejme, e, slabší partner, ale aj tak partnerom. 2014 tam e, si uvedomili, že nemôžeme um, presadzovať e, sektárske e, politiky, pretože ináč by tam mohol byť nový ISIS a to Irán nechce mať na svojej hranici. Zároveň e, Irán kontroluje rôzne skupiny a rôzne podštátne štruktúry a to preto, že je to dlhodobá stratégia. A uvediem vám ten príklad referenda v Kirkuku. Pár dní pred tým referendom západné štáty boli stále presvedčené, že prezident eh, ho eh, zruší alebo odloží. A takže eh, nebol tam žiadny záložný plán, že čo sa stane, keď to neurobia. Irán chápal týmto hráčom lepšie a Irán si ten záložný plán pripravil a pred referendum ho mali zhodený a v oktobri minulý rok, keď USA sa snažili priniesť rôzne plány, Irán inicioval svoj plán a pretože to je e, dlhodobý zámer, tak dokázali takto konať. A Turecko m, mm, bolo m, mm, dosť e, zaneprázené, ale v častiach Nino a Mosul Turecko sa snaží zachovať si istý vplyv, pretože je to na jeho hraniciach. Thank you. Mr. Manzua. Ďakujem, pán Manzua. Nejaké ďalšie otázky, pripomienky? Nie. Tak ďakujeme, že ste prišli. Myslím, že e, vy sídlite v Londýne. Ďakujem, že ste prišli. Dúfam, že ste mali dobrú cestu vlakom. A už otváram e, toto zasadnutie teraz a budeme pokračovať e, o pol tretej a dúfam, že náš podpredseda pán Kosu bude môcť predsedať tomu zasadnutiu. To bolo fantastické a želám vám príjemnú predstavku na obed.